Good afternoon, everybody. Príjemné popoludne. Mám tu dôležité body, s ktorými otvoríme naše stretnutie. Takže e, začneme popoludnejšie stretnutie výboru pre občianske slobody, spravodlivé a vnútorné veci. Máme tri body. Najskôr Európsky vyšetrovací príkaz, potom máme diskusiu o situácii v Maďarsku. Pani Françoise Lebail, generálna riaditeľka pre spravodlivosť. A teraz, a potom ešte diskusia o rámci Európskej agentúry pre základné práva na rok 2013 až 17. Ako predsednička nášho výboru, keďže tu nie je dnes popoludní, ja budem predseda tomuto stretnutiu ale kolegovia z Maďarska ako regulárny člen, tak vystúpim v tomto bode. Takže počas e, diskusie o tomto bode budem bude predsedať Sophie Intveld, aby neboli nejaké problémy, ak súhlasíte. Takže začneme prvým bodom nášho programu. To je Európsky vyšetrovací príkaz v trestných otázkach. Ide o veľmi vážnu otázku toho, ako vzájomne uznávať vyšetrovacie metódy v oblasti rozlíč našich no- národných a právnych tradícií, pokiaľ ide o trestné postupy. Rada prijala čiast čiastočne všeobecný prístup v júni minulý rok a všeobecný prístup koncom decembra. No a dnes máme správo dajcu pána Ramela, ktorý nám predstaví návrh svojej správy. Termín pred prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 31. január popoludní o 5. Pán Merov, nech sa páči. Muito obrigado, senhora, senhora Presidente. Na verdade, este é, um, é uma, enfim, é uma, esta é uma proposta muito Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to dôležitá téma a veľmi kontroverzná. Vieme, že európsky proces je, je otvorený pre voľný pohyb ľudia tovaru, ale e, eh, všetky členské krajiny nemajú rovnaké podmienky a niekedy, niekedy je tá spolupráca menej e, efektívna, pretože príslušníci polície a detektívové nemôžu prekračovať hranice v niektorých prípadoch. Nič menej musíme zabezpečiť, aby Európa bola oblasťou spravodlivosti, kde sloboda pohybu tovaru a ľudí nesmie znamenať eh, zvýšenú kriminalitu. Takže prvá výzva pre túto iniciatívu je potreba na jednej strane zabezpečiť eh, efektívne trestné vyšetrovanie v celej EU. Na druhej strane spravodlivosť eh, každého členského štátu musí zostať neporušená, bez toho, že by boli nejaké ústavné alebo právne rozdiely. Um, milí kolegovia, pani predsednička, v mojich pozmeňujúcich návrhoch dúfam, že uh, e, upokojím mnohé obavy, ktoré odzneli. Mnohí kolegovia súhlasili v mnohých bodoch a mnohé návrhy boli veľmi cenné, ktoré som prebral napríklad o sudcoch, o orgánoch. Niektorí kolegovia, tak ako ja, mali obavy ohľadu rozsahu posunosti tejto iniciatívy a dúfam, že sa mi podarilo um, ošetriť ich obavy. Teraz pre kolegov, ktorí nemali čas prečítať si tento návrh, dovolte mi vysvetliť vám kľúčové body. Toto je návrh založený na rozdelení e, kompetentných legálnych orgánov členských krajín. Myšlienka je taká, že chceme umožniť e, niektorým trestným vyšetrovacím opatreniam boli prijaté v členských krajinách na základe vzájomného uznávania, princípu vzájomného uznávania. Ja som sa pokusil, neviem, či sa mi to podarilo, ale minimálne som sa pokusil zabezpečiť to, aby implementácia týchto dôležitých princípov vzájomného uznávania nepoškodila alebo nešla proti ústavným alebo regionálnym rozdielom, takže inak by to bolo úplne e, mimo toho cieľa, ktorý sme sledovali. Mnohé členské krajiny majú pravidlo, že legálny justičný orgán zasahuje a myslím, že sa nám podarilo vyriešiť kontroverzné body. Napríklad policajný orgán, ktorý nariadi vyšetrovanie v inom členskom štáte alebo v prípade hľadania dôkazov alebo dokumentov v iných členských štátoch. Nedá sa to urobiť bez zásahu určitého justičného orgánu. Tiež sú tu dôvody na odmietnutie konania. Tieto sú špecificky vymenované a cieľom je, aby sme zabránili porušeniu ústavných dohôd alebo právnych dohôd. Dovolte mi uviezť príklad. Jeden z, jedna z priorít je princíp e, Nemôžete spáchať dvakrát ten istý trestný čin, aby teda nemôžete byť dvakrát odsúdení za ten istý trestný čin. Je to princíp garantovaný v celej EÚ a sú špecifické dôvody na odmietnutie takýchto požiadaviek. Po druhé, povinnosť e, pokračovať v týchto žiadostiach, prípadne, že ak priestupok nie je priestupkom v inej krajine, ak sa to teda posudzuje iným spôsobom. To znamená, že tá druhá krajina môže odmietnúť pokračovať vo vyšetrovaní v prípade, že to tak je. Alebo poskytnúť dôkazy. Potom je tu princíp teritoriality. Musí byť jasné, že zločin sa udial v štáte A a tu sa musí rešpektovať povinnosť v štáte B. Inými slovami, ide o rešpektovanie rozličných jurisdikcií členských štátoch. Ďalej som akceptoval návrh kolegov hlavne z nordických krajín. Ide o veci, ktoré obmedzujú slobodu prejavu alebo tlače. Krajiny ako Švédsko, kde tieto pravidlá sú veľmi jasné a presné. Takže táto garancia o, tu je. Ak sú por, ak za, základné práva z charty o základných právach alebo z dohovoru, z Európskeho dohovoru o ľudských práv, právach alebo v prípade, že išlo o niečo, čo posúdil súdca, tak je možné toto odmietnúť. Ide o zabezpečenie základných práv a ústavy každého členského štátu. Na záver, lehoty a harmonogram je jasne stanovený, pretože ak to nemáme, tak e, ten zákon je prázdny, keďže trestné stíhanie by sa mohlo vážne ohroziť v prípade, že dôkazy sa nezískajú v jasnom časovom rámci. Teda časový rámec musí byť rozumný. Viem, že môžeme všetci uviesť e, príklady cezhraničných zločinov, kedy kvôli nerešpektovaniu lehôd v prípade predkladania dôkazov napriek zásahu Eurojustu celý prípad um, sa, sa nevyšetril, alebo proste sa nedokončil. Musia sa prijať opatrenia, je tam 30-dňový časový harmonogram od e, obdržania žiadosti, na to musí byť potom nadvezovať odpoveď. Mm, je možnosť požiadať o rozšírenie tohto časového rámca v prípade, že je to primerane odôvodnené. Pani predsednička, myslím si, že tu by som mohol skončiť. E, naozaj sa teším na názory kolegov. Hlavne e, na názory tieňových správodajcov rady a komisie a dúfam, že tento návrh e, pokročí, pretože by to bolo veľmi užitočné v boji proti e, zločinu v EÚ. E ďakujem. Pán Malo, predtým ako sa vrátim na kolegov a otvorím diskusiu, poprosím radu a komisiu, či sa chcú vyjadriť rada. Áno, ďakujem pani predsedníčka. Ako ste spomínali, rada dosiahla všeobecný postoj na našom stretnutí v decembri. Tešíme sa na začiatok rokovaní v tejto téme a práve sme dostali návrh správy e, od spravodajcu, teda bolo to včera a na prvý pohľad to vnímame pozitívne a myslíme si, že správa obsahuje veľmi dôležité prvky, ktoré sú v súlade s niektorými z rozhodnutí, ktoré máme aj v Rade Napríklad zahrnutie testov proporcionality a požiadavka vydávajúceho štátu zabezpečiť, aby vydanie IAO bolo potrebné a proporcionálne. O to sme hovorili aj my v Rade. Je to súčasťou všeobecného princípu, na ktorom sme sa dohodli v decembri a tiež návrh zabezpečiť prístup k právnym opravným prostriedkom. Je jasné aj to, že v iných oblastiach budeme možno potrebovať e, veci dopracovať. E, e, spravodajca teraz spomenul zaangažovanosť justičných orgánov. Myslím si, že toto je oblasť, kde budeme musieť ešte popracovať a tiež dôvody na odmietnutie, napríklad dvojitá kriminalita. Ale celkovo v rade vítame návrh tejto správy a tešíme sa na výsledky rokovaní v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Obracem sa teraz na komisiu. Chcete vystúpiť? Áno. Ďakujem pekne, pani predsednička mene komisie dovolte mi poďakovať pánovi Melovi, spravodajcovi a povedať, že tak ako aj predsedníctvo, my mu blahoželáme k tejto správe, ktorá sa nám zdá vynikajúci základ pre diskusiu medzi našimi dvomi inštitúciami v tomto procese spolurozhodovania. Komisia súhlasí s, s pánom Melom v tom, že toto je zásadné opatrenie na zlepšenie justičnej spolupráce v trestných veciach a že ide o kontext vytvorenia skutočného európskeho priestoru spravodlivosti, ktorý bude reagovať na výzvy súčasného sveta, hlavne aby sme efektívne čelili eh, organizovanému zločinu. Tento priestor spravodlivosti, ktorý chceme, eh, je zdrojom vzájomnej dôvery a princíp vzájomného uznávania, je základným kameňom justičnej spolupráce medzi členskými krajinami, uľahčiť získavanie dôkazov tak ako to chce robiť tento európsky vyšetrovacký príkaz, je zásadný a bolo to zdôraznené aj spravodajcom e, v, trestnom, v trestných e, prípadoch a je jasné, že sudca a prokurátor musí stále viacej spolupracovať, aby sme chránili občanov a aby sme e, chránili práva obetí v tomto kontexte Európska komisia sa domnieva, že preto, aby táto justičná a trestná spolupráca, aby Európsky vyšetrovací príkaz bol užitočným, efektívnym a moderným nástrojom, aby sa rešpektovali rozumné lehoty, tak ako to povedal spravodajca, že táto spolupráca musí byť e, plynulá, čo najplynulejšia a tento príkaz musí byť skutočným pokrokom e, v porovnaní so súčasným e, justičným E, trestným procesom, kde sa budú chrániť suverené štáty, ktoré budú spolupracovať ad hoc, vzájomné uznávanie a vzájomná dôvera spočíva na tom, že sa rešpektujú vzájomné hodnoty v oblasti ochrany základných práv a e, spolahlivých justičných systémov. Teda predpokladá sa, že žiadosť alebo takýto príkaz z jednej krajiny do druhej bude uznávaný s, s čo najmenej formalitami, bez toho, že by sa ohrozili procedurálne základné práva e, obvinených a podozrivých. E, tiež tento príkaz musí obsahovať špecifické ustanovenia v rámci vyšetrovania ako, tak, ako je to v kapitole 4, teda moderné vyšetrovanie, bez ktorých sa nezaobídeme, zvlášť nám na mysli informácie o bankových účtoch a podobne. Takže tu komisia v konečnom dôsledku plne súhlasí s, návrho, s názorom e, spravodajcu. Ide o rešpektovanie procedurálnych práv podozrivých a obvinených v rámci Európskeho vyšetrovacieho príkazu a toto je obsiahnuté v tomto nástroji. Komisia v tomto kontexte pripomína tiež to, že všetky opatrenia cestovnej mapy, procedurálnych práv, hlavne smernica o mm, práve na advokáta, posilní a zabezpečí procedurálne práva, v ktorých tieto žiadosti e, v rámci procesu Európskeho vyšetrovacieho príkazu sú umiestnené. Takže chceme nájsť dobrú rovnováhu v tomto texte aby náš priestor spravodlivosti mm, bol naozaj spoločný. Ďakujem. E, Ďakujem. No, slovo teraz dostávajú kolegovia v rámci diskusie. Prihlásili sa šiesti. Kočeta, Albrecht, Bros, Kolo, Foska a Intveld. Pán Kročeta. Ďakujem veľmi pekne. No, sure. Správa nášho kolegu nastavila niektoré otázky, ktoré, ktoré teraz eh, nenastavil ako zástupca SAD, alebo ktoré ne, <laughs> teraz nekladem ja ako zástupca SAD, eh, no už dôležitý aspekt je aspekt eh, občanov a občianský aspekt tejto otázky, čo sa týka Európskeho vyšetrovacieho príkazu, myslíme, že je absolútne nevyhnutné, že je dobré, že rada predložila tento návrh. No už e, samozrejme mnohé zločiny nemôžu byť e, potrestané alebo ne, nemôžu byť e, vyšetrené kvôli nedostatku spolupráce súdnych a policajných orgánov v jednotlivých krajinách. No, takže, tak ako povedal pán Mello, je tu komplikovaná situácia, založená na vzájomnom uznávaní, v recipročnom uznávaní. Každá krajina uznáva, že, robí, že, že urobil to dobré. No a hneď na začiatku. Možno sme zašli až príliš ďaleko. No a dôvodom je v dokumentoch rady nie je ten, že v každých prípadoch treba garantovať práva našich občanov. Vrátane základných práv. Pretože Situácia nie je vo všetkých krajinách EÚ rovnaká. Bez ohľadu na tlač, ale keď sa pozrieme na udalosti v Maďarsku, tak z toho vystávajú problémy, čo sa týka európskych hodnôt. Ak budeme sa zaoberať maďarským vyšetrovacím príkazom, z Maďarska, ktorý je porušením ľudských práv a občianských práv v inom členskom štáte. No už ja samozrejme vidím, že pán Melo niektoré veci tam doplnil, ale treba ešte niečo zmeniť. Napríklad otázky, ktoré tu boli od začiatku. Príkaz vydáva súd, justičný orgán, nemôže to byť len nejaký policajt. Čiže nemôže jeden policajt žiadať druhého z inej krajiny o pomoc bez, bez súdu alebo bez spolupráce so súdom. To by bol policajný štát a nie súdna spolupráca. A to by bolo porušenie základných práv našich občanov v Európe. Nož ale kto vykonáva príkaz? Kto ho implementuje? Inými slovami, čo sa stane, ak priestupok alebo nie je trestným činom v krajine, do ktorej bol doručený vyšetrovací príkaz. Rozhoduje sa táto otázka na základe medzinárodného práva, medzinárodných eh, dohod. Nie. Na základe eh, zákonov štátu, ktorý príjima na základe zásad právneho štátu. Sú to rozhodne, či ten príkaz je odôvodnený alebo nie. O tom rozhoduje súd a nikto iný. Pretože inak eh, politické orgány by mohli prekročiť hranice svojich právomocí. Takže treba chápať aj práva vyšetrovaných. No a čo ak niekto bude namietať proti vyšetrovaniu? To je ďalšia otázka. No už ako a, nejaká osoba je vyšetrovaná, či už z Talianska alebo Maďarska, tak v niektorých prípadoch to môže byť veľmi náročné. Dá sa hovoriť práve na právnu pomoc a tak ďalej, ale pred zákonom sú si všetci občania rovní. Takže ja som za to, aby rozhodovali v týchto otázkach súdy. No a sú príklady závažných trestných činov, kde aj ja žiadam okamžité zadržanie, ako napríklad organizovaný zločin, ale niekde jednoducho nemôžeme ignorovať a práva sú nedotknutelné a my musíme zaistiť ich dodržiavanie. My chceme maximálnu mieru spolupráce. Vítame iniciatívu rady, pretože myslíme, že je dôležitá. Uznávame, že spravodajca odviedol veľmi dobrú sprácu, ale sú tu niektoré veci, ktoré súvisia s základnými právami, základnými slobodami a musia byť uh, uvedené v správe. Ďakujem pekne, pán Kročeta, teraz pán Albrecht, ďakujem predsednička. Hm, ďakujem spravodajcovi pánovi Melovi. Správa je podľa mňa veľmi dôležitý a dobrý krok. Rovnako dobré je, že teraz môžeme o tom hovoriť, pretože rada sa čoskoro dohodne a myslím, že spoločne musíme dospieť k nejakému stanovisku a rade naznačiť, akým smerom sa uberá naše stanovisko. No a ja tiež pokladám za veľmi dobré, že práve otázky, o ktorých sa hovorilo, tá proporcionalita, princíp nebis in dem a, a že sa zohľadňuje princíp teritoriality. To je veľmi dobré. No a potom pár otázok, o ktorých sme mali hovoriť pán Kročeta a teraz niektoré už načrtal. No a ja myslím, že hlavne v prípade proporcionality a aj v prípade základných práv by sme mali ešte urobiť nevykonať nejaké doplnenia. Ja som konkrétne za to, aby sme zaviedli jeden odsek pre menej závažné delikty, ktoré nie sú súčasťou tohto balíčka, pretože ešte stále je to problém a podľa môjho názoru je to problém súčasnej harmonizácie. No a preto by som sa tešil, ak by sme v prípade vyšetrovacieho príkazu sa sústredili na jednu kľúčovú oblasť, no a hlavne tie dôvody zamietnutia e, by mali byť jasnejšie definované, e, prečo niektorý štát môže zamietnúť základné správa, teda žiadosti. V niektorom štáte je to také, v druhom iné, ale v každom prípade proporcionalita musí byť dôvodom a o tom sa dá ďalej hovoriť. Ďalej pre ňa dôležité to, že práve v prípade citlivých vyšetrovacie opatrenie, ako napríklad eh, počúvania telefónov, sledovania telefónov, treba sa zamyslieť na to, či by to malo byť vyriešené v tomto opatrení, alebo či to nevýjmeme a nevyriešime v iných súvislostiach, pretože aj v právnom základe máme veľmi malý manevrovací priestor a neviem, ako to pokryjú tie kompetencie, my to chceme teraz vyriešiť. Takže vzájomné uznávanie všade, kde to nie je také problematické a kde proporcionalita je odsúhlasená. Preto si myslím, že toto opatrenie v každom prípade chceme. Ak a tu apelujem ešte na členské štáty a rado, ak súčasne sa dohodneme na minimálnych štandardoch. No a ja by som chcel ešte raz vyzvať, aby parlament vyslal jasný signál. Chceme toto opatrenie, vyšetrovací príkaz, ale chceme aj pokrok, napríklad prac, e, cestná mapa k spoločným štandardom, napríklad prístup e, k právnej pomoci a advokátovi. To je vec, ktorá je dôležitá. A to tiež z hľadiska advokátov. Napríklad výmena informácií je dôležitá vec a tiež by mali platiť rovnaké možnosti a rovnováha. Takže ďakujem pekne a teším sa na ďalšie rozhovory a dúfam, že čoskoro sa nám podarí dosiahnuť nejaké spoločné stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Pán Brons. Ďakujem pekne. No, dúfam, že som všetko pochopil správne, ale myslím, že sme si dnes vypočuli, že ak e, nejaký čin nie je trestným činom v druhej členskej štáty, tak druhá, ten druhý štát môže e, zamietnúť e, vykonanie vyšetrovania. Zdá sa však, že to je proti pravidlám európskeho zatýkača, pričom zatýkač môže viesť k zatknutiu v druhej krajine, aj keď ten čin tam nie je klasifikovaný ako trestný čin. Mňa by len zaujímalo, či tento rozpor je zámerný, pretože znamenalo by to, že ak vydávajúci orgán v jednej krajine môže vydať e, môže vydať zatýkač na základe podozrenia proti osobe, ktorá spráchala čin, ktorý nie je trestným činom v druhej krajine, ale prvá krajina môže môže žiadať vyšetrovanie tejto veci, čo by objasnilo, či bol spáchaný trestný čin. Dúfam, že sa tom všetci ešte vyznajú. No a No a teda osoba je vydaná, nie je a to podľa môjho e, názoru má byť predmetom špeciálnych eh, postupov, ale môže sa stať, že osoba je vydaná eh, za trestný čin, ktorý sa nemôže vyšetrovať. Dúfam, že to tiež všetci pochopili. Ďakujem pekne, pán Brons, pán Coelho. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcel teraz podporiť zámery spravodajcu, čo sa týka dosahovať pokroky v Európe práva, a spravodlivosti. Mnohí hovoria, že Európa nie je len priestorom slobody, ale musí byť aj priestorom spravodlivosti a práva. Uskutočnilo sa niekoľko opatrných krokov k procesným právam, napríklad čo sa týka prekladov a tlmočenia. No a Európska komisia správne a právom povedala, že základný kameň je vzájomná dôvera. Pánovi Melovi treba poďakovať. Myslím, že jeho správa zohľadňuje snahy a želania, ktoré sme vyjadrili aj s ohľadom na policajnú a justičnú spoluprácu a jej posilnenie. Avšak vzniká tu otázka legitimity. No a to priamo súvisí s obavami občanov. No, spravodajca sa tomu venuje. No ja myslím, že teraz myslím hlavne na uvedenie charty základných práv. Pán Kročeta sa k tomu už tiež vyjadril. No a dôležité je, aby v každom prípade bola nevyhnutný, bol nevyhnutný zásah e, súdneho orgánu. Pani predsednička, tento proces začal spolurozhodovaní veľmi slubne, avšak treba ešte vykonať e, veľa práce, aby sa stanoviska parlamentu a rady zblížili. Ďakujem pekne, pán Koelo, pán Fos. Ďakujem, ja sa teším z ambiciozného návrhu správy. Ďakujem pánu gmelovi za jeho snahy o harmonizáciu trestného práva. Ja tieto snahy veľmi vítam. Z kvôli krátkému času na prípravu som si nemohol ešte detálne preštudovať celý text, ale mám pár pozitívnych pripomienok, ktoré, o tom, čo som si tam všimol o tom, čo si už aj povedal vlastne. Poprvé, ja odvolanie na rôzne práva a ústavné poriadky, ako aj dodržiavanie rôznych tradície, tradícií v členských štátoch. Veľmi dobrý, to je dobré a tiež vítam prijatie toho, čo povedal Jan Filip, preverenie proporcionality a nevyhnutnosti vyšetrovacieho príkazu, tak v úvodných ustanoveniach, ako aj v článku 5a. Mnohí, mnohé európske členské krajiny majú túto požiadavku. Preverenie proporcionality v krajine výkonu je jasný, jasné poukázanie na porušenie tohto, tejto zásady. No a preto v článku 8 odsek 1 by som dal odvolávku na nový článok 5a. Rovnako sa teším zahrnutia výhrady sudca alebo súdne výhrady. To je tiež dobré. Rovnako sa mi páči pozmeňujúci návrh 17. A, a to hovoril jean Filip Albrecht, právne zásady, alebo právna zásada nebis in dem. A jeho zahrnutia do a textu. Avšak ešte neviem, či dôvody zamietnutia nie sú až príliš široké, takže body 3, 7 alebo aj článok 10 a 3 a 7 by to by mali byť ešte premyslené. Ja si myslím tiež, že treba by bolo jasné, že každý ďalší dôvod ďalej narúša princíp vzájomného uznávania. No a čo sa týka 7. dôvodu, tak to platia jedna, tie ústavné princípy ako Charta základných práv. No a preto a tento dôvod je už pomerne, dá sa povedať, zbytočný, ale treba sa nad tým, treba nad tým ešte porozmýšľať. No a ďalej ešte jeden podnet k lehote na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Pokiaľ som dobre informovaný, tak je to 31. január je to dlhšie ako v prípade iných správ, avšak ja by som chcel povedať na zváženie, že to je veľmi dôležitý, zásadný návrh, ktorý sa zaoberá citlivými vecami. No a preto si myslím, že by sme mali tomu venovať dostatok času a myslím, že by sa mala uskutočniť ďalšia výmena názorov, keď si to detailne prečítame, aby sme sa o tom komplexne porozprávali. No a preto som v podstate za predloženie lehoty na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fos. A posledný, posledný príspevok pani Intvel. Ďakujem, predsednička. Mňa Sara Latford, naša teňová spravodajkynia, požiadala o to, aby som vám povedala pár slov. Niečo z toho budem musieť prečítať. Ona víta, ďakuje za princípe za návrh, ale rovnako hovorí, že treba, aby sme boli veľmi opatrní, keď sa pozrieme na, na naše skúsenosti s európskym zatýkačom, čo bola veľmi dobrá myšlienka, ale v praxi zdá sa existuje viac prekážov, ako sme očakávali a predpokladali. Zdôrazňuje, že, že návrhy by sa dali zlepšiť zdôraznením a práv podozrivých napríklad e, cestnou mapou o procesných právach, ale tiež e, navrhovanej smernici pre o právach obetí. Rovnako zdôrazňuje, že dôvody pre zamietnutie výkonu medzinárodného zatýkača, teda vyšetrovacieho príkazu, sú um, mali široké a, a treba takú všeobecné, všeobecnejšie dôvody pre zamietnutie. No a všetko treba veľmi pozorne zvažovať. Čo sa týka vydania a vydávania vyšetrovacieho príkazu, tak e, myslí, že návrhy spravodajcu a pozmeňujúci návrh 22 e, pre vykonávací orgán kde tiež e, súdny orgán je, nie je nevyhnutné. Je tu jasný pre e, znenie, pričom súdne orgány vydávajú vyšetrovací príkaz. Ale podporuje spravodajcu dodaní klasických dôvodov pre odmietnutie, ktorý sa hovorilo. Nebisi in dem, porušovanie ľudských práv, a iné. A rovnako predkladá niektoré návrhy k samotnému zneniu. Už a na záver hovorí, že spravodajca zlepšil článok 13 o opravných prostriedkov pre jednotlivcov s ohľadom na európsky zatýkače, ale treba sa zamyslieť, či by tento článok nebolo možné ešte viac posilniť napríklad, aby obhajcovia eh, mohli použiť transfer práv podľa eh, vyšetrovacieho príkazu. Myslím, že to je na teraz všetko, ale uvedla viacej dôvodov, ale porozpráva sa tomu spravodajcom. Ďakujem pekne. Dobre teda, Niekto ďalší sa nehlási k tomuto bodu programu a preto znova dávam slovo spravodajcovi pánovi Melovi. Pán Kročeta ešte? Ďakujem pekne. Ja sa chcem pridať k tomu návrhu, aby sme to ešte vrátili pardon, posunuli 31. To je predsa o chvíľu, takže položme to na 3. februára. Teda z útorka na piatok ešte by nám ostalo týždeň na prácu. Mali by sme viac času, bolo by to pre nás naozaj veľmi napomocné. Dobre, a ešte než dám slovo pánovi Melovi, eh, informácia od sekretariátu. Áno, je možné lehotu na pozvacie návrhy posunúť na neskôr a e-mailom, ak s tým pán Melo súhlasí, vám zašleme informáciu o novom, novej lehote. Takže pán Melo, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom. Zdá sa, že sa v zásade zhodneme a že naše názory sú relatívne blízke tým komisie a rady. Pán Kročeta, texty boli dané do obahu síce len nedávno, ale verte mi, bolo to, bol to ten termín najskorší možný. Pokiaľ ide o to, kto vydáva tento príkaz, že by to mala byť prokuratúra alebo že by to mal byť nejaký súdny orgán. Nechceli sme, aby to bola policia, ktorá by sa obracala na súdnictvo v inej krajine. A ďalej, kto stanoví, či nejaký čin je zločinom v krajine A, respektíve v krajine B. Takže daný čin musí byť zločinom v oboch krajinách. Ak v krajine výkonu to nie je zločinom, tak to je samozrejme dôvod na odmietnutie. A EIO v takom prípade nemusí byť vykonaný. Čiže ak daný čin vo vykonávacej krajine nie je zločinom, tak e, sa EIO nevykoná. Pokiaľ ide o princíp obrany, obhajoby, ja sám som právnik a uvedomujem si, že obžalovaní musia byť právne zastúpení, že musia mať právne zastúpenie. A článok 13 sa zaoberá presne týmto problémom. podozrivý sa samozrejme môže odvolať, vychádzajúc z toho istého článku. A to, čo vravela pani Intveld, možnosť určitých iniciatív zo strany právnikov, to je v článku 13 a v pozmaňovacích návrhoch k, návrhoch k tomu. Eh, advokáti v oboch krajinách, vo vydávajúcej aj vo vykonávajúcej, by mali mať prístup k informáciám, tak aby právo na obhajobu a právo na odvolanie mohlo byť náležite vykonané. Čiže nechceme, aby toto bolo arbitrérne, svojvoľné, aby naozaj osoby, ktorých sa to týka, mali prístup k informáciám ako v riadnom právnom štáte. To, čo povedal pán Albrecht, ďakujem vám za tieto návrhy. Váš príklad, to by bol dôvod na odmietnutie. Ak portugalský súdca požaduje niečo z Nemecka, ale príslušný čin v Nemecku nie je zločinom, tak Nemecko môže odmietnúť. To tam je jasne uvedené. Pán Brons, hovoril o trestnom konaní a o vydaní v určitej súvislosti medzi týmito dvomi aktmi. Pochopil som to správne? Chápem to tak, že nie ste kritikom toho, ak nejaká krajina nevykoná EIO, ak to v danej krajine nie je trestným činom. Toto je ten princíp, ktorým sa to všetko riadi. A to platí aj pre vydanie. Vydanie je možné odmietnúť. A to sa uvádza vo väčšine trestných poriadkov. Napríklad Portugalsko nevydá občana, ak hrozí v krajine, ktorá žiada vydanie trestný čin. Možno je to zločin aj v Portugalsku, to nie je podstatné, či daný skutok je zločinom alebo nie. Portugalsko nevydá osobu do krajiny, kde jej zadaný zločin hrozí trest smrti. Sú tu určité rozdiely. EIO sa napríklad nemusí vykonať, ak to nie je zločinom, trestným činom v krajine vykonávacej. Hovoríme o tom istom? No, dobre, teda možno zachádzame príliš do detajlov, radšej by som to možno nechal na neskôr. Pokiaľ ide o predloženie lehoty na podkladanie pozmeňovacích návrhov, myslím, že by nám to prospelo všetkým. aby sme predložili také texty, ktoré sú v súlade s ústavami našich členských štátov. Tieňoví spravodajcovia sa stretnú, ale to, to požiadavka pána Kročetu pokojne podľa mňa môžeme vyhovieť. Ďakujem pekne, pán Melo. A teraz sa vráťme k druhému bodu alebo poďme k druhému bodu dnešného popoludnejšieho programu. Ide o situáciu v Maďarsku. Máme tu pani Françoise Lebail. Dám jej chvíľku, aby sa presunula sem k nám za predsednícky stôl. A ona nám porozpráva o stanovisku komisie k situácii v Maďarsku. Socialisti ALDE a Zelení požiadali o to, aby sa tento bod dostal na náš dnešný program. So, uh, I will give the floor to Mrs. Uh, Labile first, then to the, the... Ona dostane slovo ako prvá, potom dostanú slovo koordinátori, respektíve zastupiteľi politických skupín a potom jednotliví kolegovia. Sure, Pani predsednička, ja som nezaradená, ale zaoberám sa ľudskými právami. Um, som z Maďarska, takže chcela by som prehovoriť. Áno, áno, dostanete slovo. Takže teraz má slovo pani Lebajl. Poinformujte nás o stanovisku Európskej komisie. Well, thank you, thank you, chair. Áno, ďakujem pani predsednička. Myslím si, že je tu jeden veľmi dôležitý prvok, ktorý tu musím rovno uviesť, to, že komisia reagovala veľmi rýchlo, dokonca pred ostatnými a vyjadrila svoje stanovisko naozaj včasne ešte než došlo k zverejneniu príslušných zákonov, predtým než tá ústava nadobudla účinnosť. Komisia samozrejme vypracovala svoje právne stanovisko. My sme garantom zmluv a na tomto základe sme vyhodnotili súlad maďarských zákonov s európskou legislatívou. Podpredsednička Reding sa k tomu už vyjadrila v decembri a to listom zaslaným pánovi Navačikovi, ktorý je minister spravodlivosti a ona tam vyjadrila tri také hlavné obavy v oblasti spravodlivosti, pretože o tu nám tu dnes ide. Jedna z tých hlavných obav toto je odchod do dôchodku prokurátorov a sudcov. Nová maďarská ústava totiž ustanovuje, že s výnimkou predsedu Najvyššieho súdu žiaden sudca alebo prokurátor v veku vyššom, než je vek odchodu do dôchodku, to je 62 rokov, že nesmie pôsobiť. Čiže to znižuje vek odchodu dôchodku pre sudcov z veku 70 rokov na 62 rokov. Týka sa to 274 štyroch sudcov, ktorí budú musieť z toho 1. decembra 2012 odísť do dôchodku. Komisia v tejto oblasti posudzuje kompatibilitu tohto opatrenia so smernicou o rovnakom prístupe, rovnakom zaobchádzaní eh, v zamestnaní. A tento právny akt zakazuje diskrimináciu na základe veku. A k takejto dochádza, malo by to vychádzať z objektívnych dôvodov, malo by to byť proporcionálne. V prípade maďarského zákona tá situácia je z právneho hľadiska zhoršená ešte tým, že vláda, bohužiaľ rečničke nefunguje dobre mikrofón, tlmočníci nepočujú. From 62 to 65 in the coming years, uh, which makes sudden... Yeah, Je tam veľká spätná väzba, šum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 Prepačte. Môžeme pokračovať. Takže vrátim sa k tomu, So again, what, um... Takže vrátim sa k tomu, čo som vravela. Hovorila som, že komisia je garantom zmluv a v oblasti spravodlivosti, ktorá spadá do portfólia DG Justice, tak tam sa objavujú tri problematické body. Prvý bod, ten som spomínala, to je vek odchodu do dôchodku eh, prokurátorov a súdcov. Čiže posudzujeme súlad tejto úpravy, ktorá znižuje vek odchodu dôchodku zo 70 na 62, tak posudujeme súlad tohto kroku e, so smernicou o nediskriminácii, tak aby nedochádzalo k diskriminácii. Maďarská vláda samotná evokovala, že chce zvýšiť vek odchodu dôchodku zo 62 na 65 rokov. No už sa spomenula, že tým sú postihnutí e, sudcovia, je ich 274, ktorí budú musieť koncom tohto roka odísť do dôchodku. Čiže toto je prvá tá problematická oblasť. Druhá problematická oblasť to je nezávislosť súdneho systému. Podľa vykonávacích predpisov predseda Národnej Národného súdneho úradu deleguje rozhodnutia o rozpočte, personáli a pridelovaní prípadov. A jedna jediná osoba robí všetky dôležité rozhodnutia v oblasti súdnictva. A nie je to teda žiadne kolegium, ktoré by prijímalo takéto rozhodnutia. Okrem toho mandát niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu. On bol zvolený na 6 rokov v roku 2009, ale jeho mandát bol ukončený koncom roku 2011. Ďalší bývalí sudcovia v Najvyššom súde pokračujú vo svojich mandátoch ako sudcovia nového najvyššieho súdu, ktorý sa nazýva Kuria. Takéto sústredenie moci a predčasné ukončenie mandátu predsedu Najvyššieho súdu toto vyvoláva otázky o nezávislosti súdneho systému. súlad s článkom 47 Charty základných práv je teda otázny. My sa tým zaoberáme, pretože v článku 47 je ustanovené, že každý, ktorého práva zaručené EÚ sú porušené, má právo na efektívnu nápravu na nezávislom tribunáli a toto sa týka všetkých. Takže vystávajú otázky systémovej dôležitosti, ktoré je potrebné preveriť. Do oblasti spravodlivosti spadá ešte ďalšia problematická oblasť. A to bolo tiež obsahom listu komisárky Reding maďarskému ministrovi. Ide tam o dohľad nad ochranou osobných údajov podľa legislatívy o ochrane údajov dochádza k zmene v štruktúre a mm, šesťročný mandát komisára na ochranu súkromných údajov, osobných údajov bol predčasne ukončený. Bol vymenovaný v roku 2008 a táto nová legislatíva umožňuje rozhodnutie o prepustení zo strany premiéra alebo prezidenta skladka na základe svoj vôle. Takže princíp nezávislosti Národného úradu na ochranu údajov. Vychádzajú z roku 1996 o ochrane údajov a z charty o základných právach. To je znova spochybnené. Takže toto boli obavy v oblasti spravodlivosti. Komisárka sa však vyjadrila ešte aj k ďalším oblastiam, hlavne pokiaľ ide o nezávislosť Národnej banky Takže komisárka toto všetko vytýkala maďarským orgánom už v decembri. Dôležité je to, čo sa udeje následne. Komisia uzavrie svoju právnu analýzu, pretože ako garant zmluv komisia musí postupovať vychádzajúc e, z odôvodnenia správnej analýzy, takže my tú analýzu uzavrieme tak aby komisia mohla budúci týždeň prijať rozhodnutia, konkrétne 17.1. Komisia samozrejme v plnej miere využije svoje práva ako garant zmluvy. Napríklad je tu aj možnosť začať konanie za porušenie v prípade, že tá analýza preukáže, že nedochádza k dodržiavaniu povinností podľa zmluv, ktoré má každá členská krajina EÚ. Takže komisia na tomto základne rozhodne o ďalších krokoch. Budúci týždeň, 17. Ďakujem. Uh turn that off. And, uh, thank you. Ďakujem pani Lebaj za mm, túto komplexnú analýzu. Kolegovia, teraz otváram diskusiu. Máme veľa rečníkov, takže najskôr dám slovo tým, ktorí hovoria v mene skupín alebo sú sami koordinátormi a potom ostatným v poradí, ako požiadali o slovo. Poprosím kolegov, aby sa pokúsili dodržať e, trojminútový um, čas, lebo inak budeme mať skos. Takže prvý príspevok, pán Enge, zo strany EPP. Ďakujem, pani predsednička. Dúfam, že, dúfala som, že moja prvá, že môj prvý príhovor bude eh, na nejakú legislatívnu tému a bude to táto. Myslím si, že nemusíme opakovať eh, podrobnosti toho, čo práve eh, vysvetlila pani Lebaj. Mohli by sme sa pozrieť, čo procedurálne prebieha, aký je politický uh, Ehm, politické pozadie toho, čo prebieha, odkedy boli v 2010 v Maďarsku voľby, Maďarsku vládne strana, ktorá získala 53 hlasov a to znamená, že má dvojtretinovú väčšinu v počte kresiel maďarského parlamentu, čo je väčšina požadovaná preto, aby mohla strana vládnu, zmeniť ústavu. Sú to tzv. kardinálne Mm, pravidlá, nikto ich nespochybňuje. Môže to znieť zvláštne, že občas máme dojem, že aj toto by mohlo byť sporné a nelegitímne. To je vyjadrením vôle voličov z volieb v 2010. Tá zmena ústavy je zásadná. Nie je to obvyklé v iných miestach. Pokiaľ si spomínam, táto ústava, hoci nebola jednoznačne schválená v politickom spektre, bola pozitívne e, prijatá Benátským výborom Rady Európy po širokých konzultáciách maďarských voličov počas ktorých viac ako 11 z nich komentovalo návrhy, čo si myslím, že je prekvapivé a od 1. januára teda táto platí. Je, toto sú mm, kardinálne pravidlá a problém, ktorý pani Lebaj spomenula, Uh, Eh, odchod do dôchodku sudcov v oblasti ochrany dát a volebné právo, ktoré sa ešte stále skúma. Mohol by som k tomu dodať zákon o sudcov a centrálnu banku, čo nie je rozsahu alebo v pravomoci tohto výboru, ale mohlo by to byť skúmané z iných pohľadov. Pokiaľ viem, Teraz máme postup, eh, kedy európske inštitúcie v prípade mm, pochybnosti kompatibility národnej legislatívy s komunitárnymi ustanoveniami majú právo použiť. To znamená, že Európska komisia skúma veci tak, ako je to jej povinnosťou, kompetenciou, ako ochrancom, ochrancu zmluv, právny nástroj ktorý odhlasuje členský štát. Musí sa teda preskúmať, či je kompatibilný s komunitárnym právom alebo nie. A analýzu komisie dostaneme na budúci týždeň. Komisálka Redingová a ja sme o tom hovorili e, včera podrobnejšie. Nemám pocit, že komisia nevie, čo robí. Naopak mám pocit, že komisia si to uvedomuje až veľmi dobre a máme tu zaangažovanosť aj maďarských orgánov potvrdenú v posledných dňoch. Nielen, že sa bude vážne zaoberať tým, čo komisia odporúči, ale že budú aj následne konať tak, ako to bolo e, v prípade toho, čo komisia navrhla v mediálnom zákone, čo tiež e, bolo v pozornosti tejto inštitúcie. Môj názor a názor EPP je taký, že počkáme na výsledok e, analýzy komisie To budeme na budúci týždeň. A potom uvidíme, čo komisia navrhne maďarským orgánom a ako budú tieto reagovať. Všetko naznačuje, že maďarské orgány budú e, brať do úvahy to, čo komisia povie a že pristúpia k potrebným krokom v prípade, že je tu taká potreba upraviť niektoré ustanovenia a teda mm, bežný postup, ktorý používa Európska únia, sa bude aplikovať. Nevidím žiadny dôvod, prečo by tu mala byť nejaká hystéria a naozaj neviem, prečo tu v tomto výbore alebo prečo Európsky parlament by mal reagovať ako e, tribunál poslednej inštancie. Maďarské orgány, teda na záver poviem, reagovali na otázky pani Reding v dokumente, ktorý mal 19 strán textu. Z toho dedukujem, že je tu vôľa konať. Komisia koná, takže na budúci týždeň sa to skončí so všetkou vážnosťou, ktorú si to zasluhuje. Ďakujem, pán Engel. A teraz pani Gönc má slovo. Hm, ďakujem pekne. Nebudem sa vrácať tak ďaleko naspäť v čase ako pán Engel, ale chcem pri o konkrétnej situácii najskôr poďakujem za vašu správu. Je pravda, že teraz komisia konala rýchlo, veľmi rýchlo. Mám určité otázky k vašej správe. Jedna z nich je spojená s očakávaniami od, e, s vašimi očakávaniami od maďarskej e, vlády. Včera v tlačovej správe sa hovorilo, že právny štát, sloboda médií, rešpektovanie demokratických princípov, základných práv sú e, zaručené pre občanov a partnerov a že maďarské orgány pristúpia k potrebným e, krokom. Takéto kroky očakávate v nasledujúcich týždňoch e, vediať, že na budúci týždeň kolegium príjme rozhodnutie, či napredovať alebo nie v postupe pri porušení pravidel. Všetci vieme, že um, to nebude potrebné, ale um, bolo by to potrebné vedieť, aké sú očakávania. Ďalšia otázka spojená s nezávislosťou justície a e, ombudsmana pre ochranu dát. Tiež ste spomínali obe. A v oboch prípadoch hovoríte, že, alebo žiadate do konca mandátu, aby sa nespochybnila nezávislosť justície alebo nezávislých orgánov v tomto zmysle sú odpovede pána Navračiča e, v tomto, neviem, 19-stranovom dokumente. Boli tieto odpovede uspokojivé pre komisiu? Bolo by dôležité vedieť, či máte skutočne pocit, že toto sú odpovede obsahujúce informácie a ukončujúce túto otázku nezávislosti justície a orgánu na ochranu dát. Moja ďalšia otázka je tiež spojená s tým, či si myslíte, že opakovanie tohto typu reorganizácie nezávislých inštitúcií, ako napríklad ombudsman pre e, nezávislosť dát, najvyšší súd alebo e, prepustenie jeho predsedu, že to nemá rovnaký účel. Nemyslíte si, nemyslíte si že sú to systematickejšie otázky a že by ste ich mali analyzovať v kontexte. A nemyslíte si, že si vyžadujú politickejšiu, nielen právnu reakciu mm, čo by bolo žiaducejšie ako útok na nezávislú demokratickú organizáciu a inštitúciu. Je to veľmi podobný postup, ktorý tu prebieha v tomto zmysle. Trošku sa vrátim naspäť v čase. Spomenie mediálny zákon, o ktorom sa diskutovalo minulý rok. Pán Engel spomínal, že maďarské orgány zdajú sa, že zdajú sa ochotné urobiť potrebné zmeny, ale minulý rok mediálny zákon e, viedol ku kozmetickým zmenám, nie k obsažným zmenám mediálneho zákona. A tu je podobný kontext. Ako sa vyhneme e, vynoreniu tohto problému znovu? A komisia skúma alebo analýzuje dôsledky mediálneho zákona, pretože to spomína komisárkou Kroes, že keď e, bude implementácia viditeľná, tak ona preskúma dôsledky implementácie mediálneho zákona. A tiež by som rada vedela, či mm, dostaneme nejakú spätnú väzbu na budúci týždeň alebo e, v blízkej budúcnosti o mediálnom zákone. A potom ešte alternatívna odpoveď na, vašu, na váš list zo strany troch inštitúcii pre ľudské práva v Maďarsku, kde sa odpovedalo na rovnaké otázky ako tie, ktoré dostala vláda a chcela by som vedieť, či poznáte tieto odpovede, či ich analizujete, či ich beriete do úvahy, sú veľmi odlišné od vládnych odpovedí prirodzene. A tiež by som chcela sa spýtať, či skúmate volebný zákon a všetky zákony spojené s férovými a slobodnými voľbami, ktoré sú s tým spojené, ako aj cirkevný zákon, čo je tak vágne prepojené s touto témou. Nebudem hovoriť o, Národnou bank- o Národnej centrálnej banky, pretože to nie je tak veľmi v kompetencii tohto výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Gönc, pani Weber. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám niekoľko komentárov a a niekoľko otázok. Moja, môj prvý komentár. Musíme pochopiť, že Európska únia nie je riadená len Európskou komisiou. Sú tu tri právne orgány, Rada, Komisia a Parlament. A my sme nezávislými orgánmi v EÚ, teda vo vzťahu ku komisii. Toto nie je princíp subsidiarity, čiže nemusíme čakať na to, čo komisia robí. Ak parlament rozhodne v určitom čase, že je jeho úlohou čak, uh, konať a začať nejaké konanie e, na základe Lisabonskej zmluvy, tak má na to právo. Samozrejme, vítame čas, kedy komisia ako garant zmluv začína Eh, a iniciuje veci, ale musím povedať, že aspoň v posledných pár rokoch skúsenosti neboli práve príjemné. Jedna z nich eh, bol mediálny zákon v Maďarsku, ďalej v súvislosti s dianím vo Francúzsku, s vyhosťovaním Rómov. Um, začali ste veľmi um, optimisticky, ale bohužiaľ um, ten koniec nebol taký Čiže nie je to príklad toho, ako by sa konať malo k Benátskému výboru a jeho správe. Chcem vyzvať všetkých kolegov, aby sa nepozerali len na články, ktoré prichádzajú, alebo listy od vlád z toho, čo oni pochopili zo správy Benátskeho výboru, ale sami si pozreli túto správu kritická analýza eh, maďarskej ústavy. Môžem vám to poslať mailom bez problémov. Ďalšie otázky? V súlade alebo v súvislosti s tým, čo ste povedali, aký je právny základ pre začatie procesu pri porušení pravidiel v prípade, že nebudete spokojní s odpovediami zo strany maďarskej vlády. Pokiaľ ide o vek sudcov, hovoríte o, princíp, o smernici o nediskriminácii. Dobre, v poriadku, to je spôsob nazerania na veci, hoci veľmi dobre vieme, že prechodné obdobie mm, je zvyčajne definované v ústave v prípade takýchto situácií. To je ale len jedna vec. Čo v, tej, v tom druhom prípade, čo ak právny základ pre vás na začatie procesu pri porušení pravidiel napríklad v otázke Najvyššieho súdu alebo e, veci v bode 2 a 3, pretože pokiaľ viem, na začatie procesu pri porušení pravidel potrebujeme európsku legislatívu a ja by som chcela vedieť, aký je stav. A tiež ďalšia vec, veľký rozdiel, dvojité normy aplikované, keď hovoríme o prístupe krajín do EÚ a potom, keď sa analizuje, čo sa stane alebo čo sa deje v členskom štáte EÚ. Ak takáto európska legislatíva spojená s touto otázkou nie je v ďalších aspektoch, ako je vek a nezávislosť dozorcu nad e, údajmi. Potom sa použije článok 2 zmluvy, pretože toto sa vždy táto inštitúcia pýta komisie, aby sa použil článok 2, tam sa hovorí o ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, právnom štáte a rešpektovaní ľudských práv. Môžete hovoriť o charte základných práv, ale znovu komisárka Redingová opakovane nám hovorí, že toto musí e, byť v súvislosti s európskou legislatívou. Čiže potrebujeme nejaké právne vysvetlenie. A ďalšia otázka. Nakoniec riešenie kardinálneho zákona. Prostredníctvom tohto zákona legislatíva sa potvrdí na niekoľko sto rokov do budúcnosti a potom ďalšia dvojtretinová väčšina v parlamente to môže zmeniť. Ďakujem. Dobre, ďakujeme pani Weber, pán Tavareš. E, Ďakujem pekne. Ja na úvod položím takú všeobecnú otázku a mám len jednu otázku pre každú inštitúciu, tak ako povedala kolegyňa Renate Weber. Komisia, rada a parlament konajú podľa iných parametrov, majú iné ciele a inú legitimitu. Takže ja by som sa chcel, ja by som chcel položiť každej inštitúcii položiť jednu, veľmi jednoduchú otázku No tak vo všeobecnosti, už mám pocit, že počas diskusie o maďarskom mediálnom zákone minulý rok sme sa zamotali v detailoch. No a samozrejme mnohé články maďarského mediálneho zákona sú v mediálnych zákonoch iných krajín, ale dokopy celý ten zákon a zhromaždenie zhluk všetkých detajlov spôsobili, že ten zákon bol veľmi nebezpečný No a tu je nič iné. Môžeme hovoriť eh, o tých najvyšších zákonoch, o ústave, o tom, eh, čo rozhoduje maďarský parlament o súdnictve a tak ďalej. Ale Wittgenstein mi to nazval nejaká rodina príslušnosť eh, alebo podoba všetkých týchto zákonov. To je ten problém. Je, zažívame tu istý posun, ktorý znepokojuje parlament. No a e, vo všeobecnosti sa dá povedať, že občania to od nás žiadajú. Vidíme to v mnohých požiadavkách, ktoré dostávame od občanov, či už vo forme petícií, že ľudia od nás čakajú a očakávajú, aby sme konali v zmysle a záujme základných práv a očakávajú to od nás, pretože sme im to prislúbili a prislúbili sme to aj maďarským občanom. To je ten duch roka 89. Sme v Únii, kde nikdy viac už nikdy nebudeme zanebávať a nenecháme, aby sa opakovali udalosti spred založenia Európskej únie. No a preto aj moja krajina vstúpila do EÚ. No a ja očakávam, že v prípade Maďarska urobíme to, čo by urobili inštitúcie, ak by aj moja krajina zažívala podobný posun. Takže preto kladiem otázku komisii, už niektorí to načrtli, na tom hovorili. Chcel by som sa spýtať, skúsi si predstaviť situáciu vstupu jednej kandidátskej krajiny. Či by kandidátska krajina s takýmito zákonmi mala problémy pri vstupe do EÚ a čo by komisia žiadala, aby táto krajina zmenila, aby vstúpila do EÚ. A záver je jasný, čo s krajinou, ktorá už je v EÚ. To je veľmi jednoduchá otázka. No a otázka pre radosť nie. Samozrejme, kolegovia z EPP povedali, že väčšina Maďarov hlasovala za Fides a väčšina maďarských poslancov hlasovala za zmenu ústavy. Ale situácia Maďarskou je iná. Nielen, že väčšiny vládnu, ale väčšiny sa aj menia. Náš problém je s udržateľnosťou demokracie. Môže sa stať, že väčšina rozhodla o tomto, ale čo to znamená pre väčšinu v budúcnosti? môžu sa väčšiny zapájať do takýchto revolúcií, ktoré už mali, alebo vývoja, ktorý spôsobujú iné e, väčšiny. Bojíme sa o udržateľnosť hospodárstva, ako je to teda s udržateľnosťou nášho, našej demokracie. Demokracia znamená, že je možné sa meniť. No a tretia otázka pre parlament. Zaznelo na kuloároch sa hovorilo veľa o článku 7, o tom, že článok 7 je e, koniec cesty, je to atomová bomba a tak ďalej. A to je článok 7.2. Článok 7.1 vieme, to je len začiatok politického dialógu, v rámci ktorého môžeme vyjadriť a požiadať radu, aby vyjadral svoje obavy o, poru, o porušovania ľudských práv v jednotlivých členských štátoch. No a zmluvy a dohody nám dávajú právo spustiť to, no a samozrejme aj nás rokovací poriadok to umožňuje. Takže otázka, čo máme robiť? Ďakujem, pán Tavareš, pán Tranta Filidesa ako posledný rečník mene skupiny, alebo mene skupín. Áno, pán Klejs. Áno, predsednička, ja by som sa rád spýtal, že v mene e, nezaradených rečníkov, aby sme dostali priestor e, v, v rámci rečníkov za politické skupiny. Ste povedali, že každá skupina dostane každý rečník dostane 3 minúty a zatiaľ nikto to nedodržal. Všetci, všetkým to trvalo viac ako 5 minút. No a ja by som chcel povedať, že čo skoro poviete, že nie je dosť času a dáte všetkým len jednu minútu. Takže ja chcem, aby nezaradení poslanci dostali v rámci prvého kola tiež 3 minúty spolu s inými e, skupinami. No a rád by som poukázal ešte na to, že nezaradení poslanci sú tu zastúpení a sú tu lepšie zastúpení ako niektoré pra- e, skupiny. Pán Klejs, my sme povedali 3 minúty a mm, bola som štedrá k e, rečníkom za politické skupiny a koordinátorom, no a preto môžem povedať, že e, rečník mene nezaradených dostane rovnaký čas až do 5 minút ako všetci, ktorí hovorili v mene Eh, skupín. Uh, uh, Je to v poriadku? No a tá osoba dostane slovo, pretože väčšinou na Libe nezaradení nevystupujú. Súhlasíte? Áno. No dobre, takže budeme pokračovať. Mene skupín, pán Triantifilides, ďakujem predsednička. Ja by som chcel poďakovať komisii za analýzu, ktorú nám dnes predložili Myslím, že idú správnym smerom. No a myslím, že rozhodnutie, ktoré sa má 17. je veľmi aktuálne. A pokiaľ viem, tak na plenárnom zasadnutí sa uskutoční diskusia. Takže myslím, že to je veľmi aktuálne a vhodné. No už neviem presne, koľko budú ste skúmali pri Eh, vašom preverovaní, či to je kompatibilné s aký, ale chcel by som sa spýtať, či ste skúmali následovné otázky, napríklad eh, porušovanie pracovných zákonov. A nie len eh, o dôchodkový vek sudcov, ale či vo všeobecnosti pracovné zákony neboli náhodou porušené a hrozby organizovaným zamestnancom, robotníkom, napríklad organizované strany veci, ktoré sa týkajú vo všeobecnosti občianskej spoločnosti. Mňa by zaujímali vaše názory. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz eh, druhé kolo sú rečníci eh, z výboru. No a slovo dostane každý z nich. No a ako prvá pani Sipel. No a chcela by som požiadať všetkých kolegov, aby ste držali čas dvoch minút na to, aby ste aby sme mohli skončiť na čas a aby sme si mohli vypočuť aj odpovede. No a samozrejme, ako som slúbila, tak rečník mene nezaradených dostane tých 5 minút. Takže ako prvá pani Sipel. No ďakujem pekne, predsednička. Ja na úvod poviem to, čo povedala na úvod aj pani Lebaj, totiž, že komisia je strážkyňou zmluv. No a ďalej poukazovala na to, že komisia musí dozerať na dodržiavanie zákonov. Ja si myslím, že to je trochu málo, pretože v zmluvách sa nehovorí o smerniciach. V zmluvách Lisabonskej, Maastrichtskej z Nice, Amsterdamskej sme sa dohodli na tom, že naša činnosť Činnosť Európskeho spoločenstva je založená na spoločných princípoch a hodnotách sloboda, demokracia, spravodlivosť, sloboda, a sloboda prejavu, názorová pluralita, nediskriminácia, avšak všetky tieto sú teraz v dispozícii a ne, ne, nedajú sa preveriť a preverení zákonov. Ale kritika sa ne, ne, nesmeruje len na komisiu, ktorá už minulý rok podľa môjho názoru veľmi váhavo ja sa vyrovnala s otázkou mediálneho zákona, ale tiež moja kritika smeruje na Európsku radu, ktorá sa verejne k tejto otázke nevyjadrila, ale aj na, e, smeruje na tretiu inštitúciu, a totiž Európsky parlament. Aj Európsky parlament nebol ochotný v kritizovať všetky veci, e, ktoré spustila a vytvorila maďarská vláda. No a ja myslím, že nesmieme zabúdať na to, že sa deje, nie je žiadna konfrontácia medzi európskou úrovňou a maďarskou vládou. Preto to nie je ani žiadny súd alebo tribunál. Ak to je tribunál, tak to je tribunál proti nám všetkým. Tituly, titulky v novinách a diskusné relácie sú plné a tém e, eh, hospodárskej a finančnej krízy, ale skutočnosť, že občania strácajú dôveru voči politike, voči európskej politike, má úplne inú zásadnú príčinu, pretože vo všetkých rozhodnutiach jednotlivých smerniciach, ktoré pokladáme buď za správne alebo nesprávne, tak bola akceptácia občanov vždy založená na tom, že my sme tvrdili, že sme spoločenstvo a spoločnosť s rovnakými hodnotami a princípmi. No, tá dôvera sa stráca a stráca sa aj kvôli činnosti, krokom maďarskej vlády a kvôli e, činnosti alebo nečinnosti európskych inštitúcií. No a preto som presvedčená o tom, že je najvyšší čas neodvracať hlavu, neprikrášľovať si veci v rámci Európskej únie aj na medzinárodnej scéne. Stratíme dôveru, ak všade na svete žiadame dodržiavanie ľudských práv a hodnot a u nás doma veci bagatelizujeme, prikrašľujeme alebo tvrdíme, že ide o politickú taktiku. Ak dôvera občanov voči spoločné, ak chceme získať dôveru občanov voči, politiku, voči politike, musíme postupovať spoločne. Dobre, prepačte, musím vás prerušiť. Pani Intveld, ďakujem. Ja by som to mohla povedať veľmi stručne, pretože už môžem dodať len málo no, k tomu, čo povedala pani Sipel. Avšak na úvod by som rada povedala, nadozva na to, čo uh, už to zaznelo, že hm, Maďarsko je suverenným štátom a môže robiť, čo chce, ale chcela by som povedať, eh, že Maďarsko, tak ako všetkých ostatných 26 štátov, eh, prijalo suverénne rozhodnutie podpísať európsku alebo zmluvu o fungovaní EÚ a preto má aj povinnosti. A dnes nehovoríme o Maďarsku, Maďarsko nie je problémom, ono poukazuje na problém alebo predstavuje aha, problémy. Problém je nedodržiavanie základných práv, zásad právneho štátu alebo demokracie v Európe. No a to je súčasťou fázy, keď Európa sa stala ehm, dospelou politickou úniou. Situácia v Maďarsku je mimoriadne závažná, avšak nesmieme zabúdať na to, že sú aj iné členské štáty, ktoré porušujú európske základné práva. No a parlament viackrát vyzýval komisiu, aby e, zastúpila, či to boli Rómovia o Francúzsku, či už sú to práva homosexuálov, obmedzovanie mediálnej slobody, alebo porušenie práva Zilantov ako Holandsku. Je dôležité, aby sme mali zákony, e, dohody, dohovory, konvencie, ktoré sa aj dodržiavajú. To je rovnaké, je to rovnaké aj v eurozóne je pakt stability, ktorý nie je dôveryhodný, keď ho nikto nedodržiava. A rovnaká vec platí pre chartu základných práv. Teraz jedna pre komisiu. Poprvé, súhlasím s Renáte Weber, že parlament má autonómnu zodpovednosť. No a ja tvrdím, a aj toto vidím naša skupina, žiadame aktiváciu článku 7 zmluvy a aktiváciu článku 7.1, ktorý je o, o riziku závažného porušenia. Je to o príležitosti pre členský štát, aby predstúpil pred, členský, pred Európsky parlament a diskutoval. Takže nie je to o zrušení a dobrati práv, hlasovacích práv alebo niečom inom. No a na záver ešte jedna otázka pre komisiu. Vy ste hovorili o troch ob- oblastiach obav. E, som rada, že komisia niečo robí, aj keď až po vstupe zákonu do platnosti, mediálny zákon, o tom sme už hovorili, ja neviem, čo komisia robí, ale jedna rozhlasová stanica už bola zatvorená. Čo ešte potrebuje komisia na to, aby začala konať? Zákon o cirkvách bol prijatý aj, čudujem sa, že len 14 z církevných organizácií nie len, že sú uznané, ale môžu si, môžu si ponechať aj svoj majetok, pretože ostatné, no, ktorých je 300 alebo neviem koľko, môžu prísť aj o majetok. No a zákon o rodine, to je národná kompetencia, samozrejme, ale uviezť do, uviezť do ústavy, že manželstvo je len pre muža a ženu, a keď si pozrieme keď si pozrieme ešte mediálny zákon, tak to môže byť istá kriminalizácia e, skupín LGBT. Ďakujem pekne, Sofie. Teraz pani Ernst. Ďakujem pekne. Ja chcem venovať trom veciam. Ja chcem e, poukaz na väčšinu a jej právo. Väčšiny samozrejme nemajú vždy pravdu a a na to sú veľmi dobré príklady. Stačí, keď sa pozrieme na našu krajinu alebo na ktorúkoľvek inú. Nestačí len povedať, že niekto bol demokraticky zvolený a tým sa uspokojíme, alebo že nedá sa to zmeniť. Hoci kto už bol demokraticky zvolený, aj nacionálna demokratická strana v Nemecku NPD bola zvolená. No a my potrebujeme rovnaký meter pre všetkých. A každý deň tvrdíme, a to aj robíme, minimálne v parlamente, že hodnoty spoločenstva e, treba chrániť, tak ich aj musíme chrániť. Musíme to aj reálne robiť a nielen o tom hovoriť. Musí, musí platiť rovnaký meter a rovnaké kritéria pre všetkých. No ja si pamätám, že kandidátske krajiny, ako na Západnom Balkáne, neustále dostávali pripomienky, že treba zachovávať a budovať nezávislé súdnictvo, ale teraz je tu prípad Maďarsko, ktorý, zdá sa, to nesplňa. Maďarsko je na ceste ničenia demokracie a to na všetkých frontoch. A na to treba reagovať. No a preto si myslím, podobne ako Renata Weber, že máme vlastnú zodpovednosť. Parlament musí reagovať, musí konať. No a tí, ktorí sa v Maďarsku odvážia ísť do ulic a demonstrovať proti tejto politike, tých musíme podporovať. No a to je dôležitý aspekt. No a moja otázka, ktorú mám, je jedna jediná. Ako chcete zabrániť tomu, aby sme zažili také fiasko ako v prípade Francúzska, kde, kde dnes zistujeme, že to, čo Francúzsko slúbilo, v prípade Rómov nedodržalo. To je skutočnosť veci nedodržali, ktoré prislúbili. No a ak tvrdíte, že konanie o porušenie zmluvy, komisia tvrdí, že konanie o porušenie zmluvy e, chceme obísť, nuž musia byť splnené podmienky, čo teda treba žiadať od Maďarska, aby sme sa vyhli konaniu porušenia zmluvy. Pre ňa však je všetko jasné, čo okrem konania o porušení zmluv vlastne ešte môžeme použiť. Je to teda komplikované, no moja otázka znie, ako zabránime tomu, aby boli porušované zmluvy, aby sa dodržiavali. Ďakujem pekne, pani Elsk. No a ja som tiež požiadala o slovo. No a požiadam Sophie Intveld, aby predsedala zatiaľ zasadnutiu. No a ja ako právna členka Libe z Maďarska musím dodať pár pripomienok. No čo sa týka udalosti v Maďarsku. Mnohé hospodárske, sociálne a politické zmeny, ktoré boli nevyhnutné za ostatných 20 rokov, bývalé vlády od eh, roku 90 buď nemali väčšinu, alebo nebola politická ochota na realizáciu, takže všetci očakávali, že systém, základ treba zmeniť. Všetci, ktorí žijú v Maďarsku, potrebujú, že sme to potrebovali. Potrebujeme, potrebujeme ústavu, ktorá bola dočasnou ústavou eh, ktorá bola zmenená síce v 89., ale boli tam ustanovenia z roku 49. Takže všetci vedeli, že treba zmeniť, zmeniť zákony, treba zmeniť tie najvyššie zákony. No a proces a zmeny boli potrebné a preto sa môže stať, že v niektorých zákonoch sa objavia chyby, že sa objavia zákony, ktoré treba meniť, ale ja si nemyslím, že to môže spôsobí nejaké chýry, že je tam niečo proti demokracii alebo proti zásadám právneho štátu. To treba jasne odmietnúť. Je, sú mnohé členské štáty, a ktoré majú problémy, ktoré v nejakej fáze nedržiavajú práv, práva Európskeho spoločenstva alebo zákony. Komisia je dozorkyňou a strážkyňou zmluv No a na faktickom základe sa dá povedať, alebo môže povedať, čo, čo treba zmeniť, má vlastné mechanizmy na to. A mali by sme nechať komisiu, aby robila, čo má robiť. A nemyslím si, že tieto otázky treba politizovať. No späť otázka, ktoré položil pani Lebaj. Ak sa pozrieme na všetky otázky, vek odchodu do dôchodku sudcov, pozrieme sa na členské štáty vo všetkých je vek, ktorý je rôzny, je 70, 63, 65 a neznamená to, že sudca nemôže pracovať potom, ale nemôže pracovať ako sudca, pretože je tu ústavný e, vek odchodu do dôchodku. Nuž e, boli podobné situácie aj v nejakých iných krajinách, kde sa to však neoznačilo ako diskriminatórne. No a teraz sa týka Národnej súdneho úradu. Je tu administratíva súdov, ktorú a správa súdov, ktorú vykonáva ministerstvo. A prečo si myslíš, že keď to vykonáva ministerstvo, tak nezávislý orgán, kde kde e, volí e, predsedu dve tretiny parlamentu, prečo je to myslíte zlé? ombudsman. Tiež je tu nezávislý dozor s oveľa vyššími právomocami a tak ďalej. Takže ak sa pozrieme na každý prípad, nájdeme odpovede a myslím, že je dôležité, aby sme sledovali komisiu. Áno, je ťažké dodržiavať čas. Môžem pokračovať ako predsednička. Dobre, ďakujem pekne. No a ďalším rečníkom je Uh, I have Mrs. Alfano. I will list... Pani Alfáno, no a predtým, než vám dám slovo, tak prečítam zoznam všetkých rečníkov, ktorí vystúpia. Uh... Aby to bolo jasné. Aby sme dodržali čas. Alfano. Then we have Mrs. Morvai. we have Mr. Foss, Mrs. Gomez, Mr. Michel, Mr. Alvaro, Mr. Mulder, Ms. Mr. Mulder, <clears throat> yes, uh, Mr. Sugar, Mrs. Boskurt, and Mrs. Mr. Sire. Okay, now I close the list, and Mrs. Alfano, the, uh, the uh, word is... Dobre, takže ideme v tomto poradí. <laughs> Pani Alfano, ďakujem pekne. Nechcem opakovať to, čo tu už odznelo z úst ostatných kolegov. Ja mám iba jednu otázku na pani Lebal a to, či je potrebné znova reagovať formou uznesenia. Veď parlament už predsa prijal dve uznesenia k Maďarsku. Jedno bolo o ústave, jedno o mediálnom zákone. A nič nám to nepomohlo ľudia manifestujú, e, v médiách prichádzajú o pracovné miesta a tak ďalej. Potom zákon o cirkvách, 14 ich bolo uznaných, islám, buddhizmus a tak ďalej tam nie sú. Takže reforma súdnictva, toto ma naozaj veľmi znepokojuje tie odpovede naozaj neboli uspokojivé. Vy vravíte, že je potrebné, aby sudcovia boli flexibilní, ale čo to je flexibilný sudca? Sudcovia predsa nemôžu byť flexibilní, práve naopak. Aká flexibilita v prípade sudcu? Veď on musí dodržiavať, dohľadať na dodržiavanie práva, čiže aká flexibilita? Ja podporujem požiadavku mojej skupiny na uplatňovanie článku 7, uplatnenie článku 7 nie proti Maďarsku, ale preto, lebo musíme dodržiavať právo, musíme garantovať dodržiavanie základných práv a všetkých 500 miliónov občanov teraz hladí na nás a oni musia vidieť, že tieto základné práva je potom dodržiavať. A musia to robiť hlavne tí, ktorí už sú členmi Európskej únie. Možno z nás nikdy nebudú Spojené štáty Európy, Spojené štáty Európske. Možno nemáme tie potrebné kompetencie, keď necháme veci diať sa tak, ako sa dejú. Ten zákon o tých e, sudcoch je zákon ad hominem. Sudcovia, ktorí majú 62 rokov, to sú takí, ktorým sa, ktorí sa vláde nepáčia, tak tí skrátka budú pozbavení úradu a musíme urobiť naozaj všetko, čo je v našich silách, aby sa aj európske zmluvy dodržiavali. Teraz pani Morvaj, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi položiť zástupkyni komisie jednu otázku. Povedzte nám prosím, aké pravidlo, ktorú časť európskej legislatívy, pretože e, právny štát, zásady právneho štátu sú základom Európskej únie, takže povedzte mi prosím vás, aký paragraf na základe ktorého teraz rozhodujeme. V roku 2006 dochádzalo v Maďarsku k porušovaniu ľudských práv. Polícia zakročila proti demonštrantom, ľudia boli ilegálne zadržiavaní, naozaj stovky boli naozaj brutálnou silou demonstrácie potlačené. V roku 2006 ale komisia nereagovala, nespustila konanie podľa článku 7, nekonala a žiadnym spôsobom nereagovala na toto naozaj masívne porušovanie ľudských práv. Takže na akom právnom základe konala komisia vtedy a ako je to teraz? Ja vtedy som bola svetkom tohto naozaj strašného porušovania ľudských práv. Ja som sa zaobrala ľudskými právami ako právnička. A ešte stále s obeťami hovorím o, o týchto činoch. Takže pre mňa naozaj nie je jednoduché úplne sa zdržať emócií v mojom vystúpení, preto zvyšok môjho prejavu prečítam, tak aby ma nepremohli moje emócie. Európsky dohovor o ľudských právach. V ňom sa uvádza, že všetci majú právo, všetky národy majú právo na seba určenie, môžu si sami určiť svoj politický systém a môžu e, sa rozvíjať z kultúrneho a ekonomického hľadiska. Toto je najzákladnejšie kolektívne právo, právo na seba učenie národov. Toto je legislatíva, ktorá sa týka každej jednej krajiny, každého jedného štátu. Štáty a mimoštátne organizácie musia túto povinnosť rešpektovať a musia umožniť národu toto právo na seba určenie, vrátanie maďarského národa. A toto právo neprestalo existovať vstupom Maďarska do Európskej únie. A toto právo nie je možné postúpiť ani MMF, ani Európskej únie, ani bankám, či už predať alebo nejakým iným spôsobom postúpiť. Maďarský štát to nemôže vymeniť za nič, napríklad za e, lepší výmenný kurz alebo za e, lepšie úroky e, pri pôžičkách. Takže to nemôže byť základ nejakého vydierania maďarský štát toto právo na seba určenie nemôže sa ho vzdať, pretože nepatrí štátu, ale patrí ľudu. Pokiaľ o túto maďarskú situáciu, diskusiu, ktorú teraz vedieme, prosím, veďme ju vo svetle tohto princípu práva na seba určenie národov. Takže prosím, toto majme stále na zreteli. Je teraz v Maďarsku kríza ľudských práv? Áno, je, ale nie v tých oblastiach, ktoré sa zameriavate vy. Áno, v Maďarsku je kríza, pretože väčšina Maďarov žije v hroznej chudoby, pozbavení práv ľudia na vidieku, musia pracovať za 1-2 eurá za hodinu, hoci majú vysokoškolský diplom v zahraničných e, podnikoch, v fabrikách, v podmienkach, e, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti a tie pracovné podmienky sú často veľmi rizikové. kolega z GUE vám potvrdí, že u nás nie sú odbory, pretože zahraniční vlastníci neumožňujú takéto organizovanie sa svojim zamestnancom. Polnohospodári nemôžu predávať svoje výrobky vzhľadom na praktiky, ktoré zavádzajú veľkoobchodníci a vzhľadom na kriminalitu, proti ktorej eh, nezakročil eh, štát, lekári, Učitelia pracujú e, za naozaj mizerný plat. Dúfam, že nebudem cenzurovaná za to, čo teraz hovorím. A je tu naozaj potreba ďalších úspor. E, toto teda diktuje MMF. Ak mi nedovolíte prehovoriť, tak na tomto mieste ukončím svoj prehovor a zverejním ho iným spôsobom, ale čakám na reakciu komisie a poprosím členov výboru LIBE, aby naozaj si vypočuli obidve strany, aj eh, maďarských zamestnancov. Áno, výbor Libe bol veľmi štedrý, dali sme vám tých 5 minút. Reagovali sme na to, čo požiadal pán Klejs, takže to je vybavené. A pokračujeme ďalej. Pán Fos. Ďakujem pekne. No, ja tu počúvam nejaké želania politické ako morálny základ e, nášho spolužitia a podľa mňa základ nášho spolužitia musí byť právo a to je aj dobré, pretože v opačnom by sme boli vystavení svojvoľnosti. Áno, niektoré zmeny, možno aj v mediálnom zákone sú v poriadku, pardon, nám, ne, nám nesedia celkom, ale ak sú právneho hľadiska v poriadku, tak ich musíme akceptovať skôr či neskôr. A meradlom tohto preskúmania musí byť európska legislatíva. A ja som počúval pani Lebel, ak som to pochopil správne, tak e, vychádzate vo vašich námietkách z charty základných práv. Ja mám viacero otázok. Ak to chápem správne, tak e, rozsah pôsobnosti tejto charty sa v prvom rade zameriava na Európsku úniu ako takú a nie nevyhnutne na členské štáty, ktoré síce e, s tým spájajú nejaký politický alebo morálny nárok, ale z vášho hľadiska je to zložité. Preto v vašom by som naozaj považo- požadoval, aby napríklad v prípade Španielska tých, e, tie 100 tisícky osôb e, bolo uznaný, Táto, teda to znárodnenie bolo, bolo tiež uznané e, na základe tejto charty a doposiaľ sa to odmieta. Takže pokiaľ ide o Maďarsko, ak dochádza k porušovaniu práva, poďme cestou konania za porušenie. Takto, prosím, postupujme. Situácia, hlavne pokiaľ ide o nezávislosť ochrany údajov. Tu sú problémy možno aj v iných krajinách, ale nediskutuje sa o tom toľko. Takže ja by som to vnímal ako bežné konanie za porušenie zmluvy a musíme skrátka povedať, že musíme pri našom konaní vždy vychádzať z práva a ja osobne mám dôveru v komisiu, že stanoví, či sa porušuje európske právo alebo nie. Politické hodnotenia budú rôzne, to je jasné, ale naše spoložitie musí sa riadiť právom, európskym právom, to musí byť základom. A pokiaľ ide o odkaz na chartu základných práv, neviem, či táto je uplatniteľná a ja si tým nie som istý. Ďakujem pekne, pán Fos, teraz pani Gomeš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Minula, keď som bola v Maďarsku, tak eh, som sa eh, zúčastnila v maďarskom parlamente veľmi príjemného podujatia a potom s jednou americkou kongresmankou sme išli na obed eh, s viacerými mladými diplomantmi európskymi a americkými, ktorí pôsobia v Budapešti. O mediálnom práve sa, zákone sa vtedy teda veľmi hovorilo. A my sme sa ich spýtali, ako to vidia oni. A ja musím povedať, bohužiaľ, že všetci tí, čo v Budapešti žia, žijú, nám povedali, že majú dojem, že je to veľmi autoritársky, fašistický trend, ku ktorému tam dochádza ja som bola zhrozená, ale keď sa pozriem na to, čo sa stalo s mediálnym zákonom, tak odtedy sa nič nezlepšilo. Presne naopak, ako hovoria kolegovia, uzavretie zlovej stanice, prepušťanie, cenzúra, často autocenzúra. Pozrime sa na Benacký výbor, na jeho stanovisko k novým najvyšším zákonom k ústave. Pozrieme sa na volebný zákon. Podľa neho je možnosť toho, že sa vyhlási za nelegálnu hlavná opozičná strana. Všetky tie proky, ktoré spomínala pani Lebail, nezávislosť súdnictva, ochrana údajov, Národná banka a to, a to, Nejde iba o Maďarsko, ide o nás všetkých, Európsku úniu, ide aj o mňa, ide o Portugalsko, tú EÚ, v akej žijeme, v akom je stave. Vy máte byť garantom zmluvy, ale nič nerobíte. Nerobíte si svoju úlohu. My sme tu teraz preto, lebo komisia svoje úlohy nezvládla, rada svoju prácu nerobí, takže parlament svoju prácu robiť musí, bude a prinúti všetkých, aby urobili to, čo je potrebné. A ja musím povedať, že toto nie je namierené proti Maďarom. Je to pre Maďarov, ako je to pre všetkých ľudí v Európskej únii, ktorej spoločne žijeme, pretože sme spoločnosťou, ktorá je demokratická, dodržiava zásady právneho štátu. Ďakujem. Ďakujem pani Gomeš. Teraz mi vôbec nezadušujete predsedanie. Budem pokračovať pánom Mičelom. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani generaliteľka. Chcem vám povedať, že to, ako prebieha táto rozpráva, že ma to znepokojuje, aby som bol úprimný. Áno, niektoré osoby majú určitú misiu, snad zložitú. Pán Engel, chápem to. Ani pre vás, pani Gal, to nemôže byť jednoduché. No a pán Engel, vaše vystúpenie prečo nejaká hystéria. Nie, ja len chcem uh, využiť svoje právo uh, poslanca. A mám možno aj zo pár otázok, možno úvah. A nechcem eh, vôbec fungovať ako nejaký ľudový tribunál. Ja si nemyslím, že by Európsky parlament to robil keď naozaj veľmi rozumne vykonáva svoje právo, že by sme sa situovali do pozície nejakého tribunálu. Sloboda, demokracia, nedemokracia nediskriminácia, demokratické práva, toto sú základné hodnoty Európskej únie. Áno, charta základných práv by sa uplatňovala na Európsku úniu a nie na členské štáty. Veď to je hrozné, absurdné. to, čo sa deje v Maďarsku. Je tu snaha to zjednodušovať. práva, ktoré sa porušujú v Európskej únii, respektíve mimo. Keď dochádza k takémuto porušovaniu, musíme reagovať, keď sa to deje v Európskej únii. Vyčkávanie, možno aj um, nejaký komplicizmus, porušenie imidžu Európskej únie vo verejnej mienke a kríza, naozaj hlboká kríza dôveryhodnosti, dôvery a zmyslu európskeho projektu. Čo sa deje v Maďarsku? Chcem to povedať kolegovia, to nie je nič banálne, to nie je nič uh, bežné. Je to naozaj veľké riziko aj pre európsku integráciu, teda humanizmus, otvorenie, solidaritu, pokrok, spravodlivosť, právo. To sú teda univerzálne hodnoty, na ktorých stavia Európska únia proti nacionalizmu, proti netolerantnosti a je to tiež zamietnutie strannosti, pardon, nestrannosti. Táto väčšina vládna väčšina ich kroky, ich opatrenia. Toto je veľká chyba, veľký hriech strannosti. Snaha celý štát dať do služieb jednej politickej sily. Pán Mičel, prepačte, aký je váš problém, pani predsednička? Aký máte problém? Zdá sa vám to nepríjemné? Ja to chápem. Takže tieto opatrenia, to sú kroky, toto nie sú len úmysly, sú to naozaj konkrétne kroky. Pán Mišo, musím vás uh, obrať o slovo, lebo ste prekročili vám pridelený čas. To som vám chcela povedať. Prepačte, váš čas uplynul, ale budem pokračovať. Musíš hovoriť po maďarsky, ako kolegyňa predtým, aby si mohol dokončiť. No, po maďarsky ja hovoriť nebudem, ale ešte vám chcem niečo povedať. To, čo sa deje momentálne v Maďarsku, v európskej krajine, je to prechod z demokratického režimu na autoritársky. Pani Weber hovorila za ALDE, dostala 5 minút vy ste len radový člen, vy ste dostali menej, dostali ste dve či tri minúty, už som bola veľmi veľkorysá voči vám, takže teraz vám to slovo beriem. Ďakujem, pán Mišel. Ďalším rečníkom je pán Alvaro, nech sa páči. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem pokračovať tam, kde skončil pán Mišel, možno s rovnakou vervou. No to sa im možno nepodarí, ale tie obavy mám určite rovnaké ako pán Mišel. Nejde o Maďarsko, to tu, povedalo, to tu oznelo viackrát. Ide o správanie členskej krajiny Európskej únie a to je jedno, či je to Spolková Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia alebo ktorákoľvek iná krajina. Bohužiaľ, neexistuje ďalšia krajina EÚ, väčšina krajín EÚ je problematická, pokiaľ ide o základné práva. My nie sme schopní splňať naše vlastné meradlo, nami nastavené pravidlá. Žiadna krajina, teda keby Európska únia, keby Maďarsko nebolo členskou krajinou EÚ, tak viem, že e, by sme boli, prijali určité opatrenia, stiahli zastúpenia, e, že by sme sa snažili uplatňovať nejaké sankcie, aby sa v krajine veci uvedli na pravú mieru. Takže e, často sme kritickejší voči tretím krajinám, než voči vlastným členom a prosím, urobme si poriadok v vlastnej rodine, požiadajme o väčšiu mieru disciplíny. Takže najskôr si upracme u nás a až potom kritizujme vedľa snahy konkrétnej krajiny v oblasti ľudských práv nemôžu končiť členstvom v EÚ. Bolo by hrozné, keby to inštitúcie EÚ tolerovali, že kodanské kritéria sa najskôr splnia a potom, keď krajina je členským štátom, tak už zrazu neplatia. Tento problém nemáme len s Maďarskom, ale aj s ďalšími členskými krajinami, ktoré sa správali, ako sa správali. Rada tiež veľmi nič nerobí, komisiu e, nazýva garantom zmluv a nechávajú pasovať sa s týmito problémami, ale článok 7 Rade dáva rovnaké právo ako parlamentu a komisii začať s príslušným konaním, takže oni si to naozaj veľmi zjednodušujú podľa akých kritérií sa môže použiť článok 7. Pozrieme sa na článok 2, tam je otázky právneho štátu. A ak to má pochybnosti e, o tom tej právnej štátnosti, už sme si vypočuli, že e, sloboda médií, nezávislosť justície, sloboda e, zvierovýznania, Národná banka, to všetko tam je napadnuté. Kolega Fostu nie je, ale chcem mu pripomenúť a možno aj ostatným, že vstupom do platnosti Lisabonská zmluva že charta základných práv má už svoj priamy účinok aj na členské štáty, takže prosím nepochybujte o tom, že členské štáty sú tiež viazané chartou základných práv. A ešte jedna vec, ktorú poviem, než ma vypnete. Drahá Kinga, chcem povedať, že to sú chyby, ale tieto chyby je potrebné napraviť, skorigovať. A povaha a tá častosť tých chýb e, napoveda tomu, že ide o plánovanú vec. A e, ospravedlňovať sa tým, že aj iné krajiny urobili chyby, toto je naozaj celá špirála. A teraz sa dostávam k záveru. Parlament, komisia a rada uh, Áno, dá sa previniť aj nekonaním. Toto je nami princíp stresného práva. Ďakujem. Uh, the next speak... Ďalší rečník, pán Šogor. Ďakujem pekne. Hovorím ako člen tohto výboru a nie ako zastupca koordinátora pre PP. E Kinga už si spomínala v, v mojich prvých eh, slovách. Nebudem spomínať súdy, ale dvaja kolegovia hovorilo o, hovorili o cirkevnom práve, o rozhlase. Musím povedať, že Rada pre médiá toto nestiahla, neumlčalo to určitú skupinu. Môžem vám poskytnúť podrobnosti. Nepoznám žiadnu rozhlasovú stanicu, ktorá by bola zakázaná kvôli slovenskému jazykovému zákonu alebo britskému, ale vrátim sa k cirkevnému zákonu. Medzi 27 členskými krajinami EÚ je 5, nepoznám presné štatistiky, ale je 9 štátov, kde je menej ako 14 uznaných cirkví, v Belgicku len 6 a tieto uznané, uznaných 14 církví predstavuje 99 maďarského obyvateľstva. A pôjdem ešte ďalej v tejto téme. Ďalšie církvy majú právo na registráciu. 83 e, to aj uplatnilo alebo požiadalo o legislatívu. Ďalšia vec. V porovnaní s mnohými ďalšími členskými krajinami v Maďarsku nie je štátne, mm, štátna církev. V mnohých členských krajinách je. V Maďarsku nie. Toľko k cirkevnému právu. A ako člen Európskeho parlamentu musím odmietnúť a protestovať proti takýmto slovám, ktoré použili kolegovia, že v Maďarsku je vláda alebo atmosféra, ktorá ukazuje, že je tam fašizmus, potom ja ako obyvateľ bývalej komunistickej krajiny musím položiť otázku. Všetci moji socialistickí kolegovia sú stalinisti, mal by som to tak povedať, musím to proste odmietnúť. A vy by ste tiež mohli protestovať, ak to niekto tvrdí. Nechcem hovoriť o podrobnostiach, takže končím, ale rozhlas nebol poškodený v Maďarsku. Mm, pozrite si to podrobne a potom to pochopíte. Neverte všetko, čo sa dočítate v novinách. Ďakujem. Ďakujem, pán Šogor. A ďalší je pán Molder. Toto nie je poprvýkrát, kedy diskutujeme o Maďarsku. Bolo to tak aj v minulosti, počas maďarského predsedníctva. Kladím si otázku, čo bude potrebné urobiť, aby sa komisia pohla, miesto toho, že študuje, čo je potrebné urobiť. Máme chartu základných práv a prečítam článok 10, sloboda e, vierovýznania, a svedomia. Každý má právo na slobodu myslenia, e, svedomia a vierovýznania, sloboda zmeny vierovýznania a tak ďalej. Nehovorí sa, že, musíme, že musíte mať nejaký počet církvy, tak ako je to v prípade Maďarska. To je jasné porušenie EU, zákona EÚ. Mohla by komisia ma informovať, či je pravdou, že 17. januára Európsky súdny dvor rozhodne. Mali by sme mať nezávislý orgán, aby vydával rozhodnutia, pretože komisia nemá právo to robiť. Ďakujem, pán Malder, pani Boskurt. Ďakujem. Mám otázku na komisiu. Nie je to poprvýkrát, kedy diskutujeme o maďarskej situácii. A teraz je to o ústave. Komisia je samozrejme strážcom zmluv a e, má z toho, niekoľko, z toho vyplývajú niekoľko práv. Čiže e, ako členská krajina EÚ, to Maďarsko musí rešpektovať. Máme sme ale diskusiu aj o mediálnom zákone, to išlo o základné práva tiež. A v tom čase som si myslela, že sme nevenovali dostatok pozornosti komisárke komisárka Reding naozaj nezvládla túto situáciu. Celá vec sa nevyriešila primerane iba na technickej úrovni, iba niekoľko technických vecí sa zmenila komisia E, nemala možnosť to potom ovplyvniť. Moja otázka na komisiu je, aké sú šance, že to isté sa stane znovu, pretože ak nebudeme konať správne tentokrát, tak e, pre mnohé ďalšie krajiny to bude veľmi zlým príkladom. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme konali proti Maďarsku za porušenie zmluv. Ďakujem pán, pani Bosko, teraz pán Sajer. Ďakujem pani predsedníčka. Kolegovia, moja definícia fašizmu alebo komunizmu nie je nič iné, ako keď uh, posudzujete veci podľa klebiet miesto preskúmania. A ja počúvam vyhlásenia komisie a chcel by som odmietnúť označenie toho, čo sa deje v Maďarsku ako niečo fašistické, ako to povedala pani Gomeš. Nikdy nemožno vydávať roz, rozsudky alebo rozhodovať bez skúmania. Toho sme boli svedkami za predošlého režimu. Predtým, ako sa rozhodnete, urobte podrobné skúmania. To, čo som počul od predstaviteľky komisie, je niečo, čo to jasne naznačuje a v Maďarsku v poslednom roku, neviem, či to viete, e, vznikla nová ústava. Niektorí kritizujú aj to, že bolo, bola schválená za 9 mesiacov. Chcem vám pripomenúť, že nová zmluva EÚ, o ktorej hovoríme, sa schváli za 4 alebo 6 týždňov, čo je tiež veľmi dôležitý dokument. Ale 200 30 zákonov sa schválilo v maďarskej parlamente, z toho e, veľa kardinálnych zákonov. Mm, v Maďarsku bola situácia veľmi e, zlá. Deficit e, sa zvýšil na 80 V podstate katastrofa. Verejné služby nefungovali v uliciach boli paravojenské sily, pretože policia a vláda nedokázala zabezpečiť bezpečnosť pre občanov, čiže čo Fides zdedil. Ja som e, politik e, v tejto strane. Čo sme zdedili, je niečo, čo si vyžadovalo veľkú reštrukturalizáciu. dve tretiny nebola lotéria, bola to vôľa ľudí pre veľkú zmenu a tromi kardinálnymi zákonmi a vyše 300 zákonmi sme reštrukturalizovali, vytvorili nový funkčný štát. Za tým treba vidieť tento dôvod. Ak by to boli len tieto 4 či 5 chýb, ktoré sme videli, tak by som bol spokojný, pretože v takom krátkom čase sa to nedá inak. Ak iba 4 či 6 vecí koliduje s európskym zákonom, tak maďarský parlament robil veľmi dobrú prácu. V tomto zmysle by som vás chcel požiadať, aby ste si preskúmali túto vec. A plne súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že tento parlament má svoje vlastné právo pokračovať a veci realizovať. Ale predstavte si, tento obrovský počet zákonov, 90% sa ešte ani nepreložilo do žiadnych iných jazykov a aj preklad jasne hovorí, že nechápete právny systém, ktorý je za tým rozličné prepojenia medzi jednotlivými častiami. Musíte pochopiť, že toto je obrovská zodpovednosť v mene parlamentu vydávať, e, vynášať súdy e, v špecifických bodoch. Ďakujem pekne a chcela by som poprosiť o vaše pochopenia a kolegovia tiež niektorí kritizovali Maďarsko za to, že nerešpektuje európske pravidlá. Pán Mitchell ak nedokážete rešpektovať pravidla ani tohto postupu, aké morálne právo máte na takýto súd? Ďakujem. Nie, e, ja, nebola adresovaná táto otázka, musím reagovať. Chcel by som jednoducho pripomenúť milému kolegovi, že, že je to moje právo zaujať stanovisko nie voči úmyslom, nie programom, ale činom. A ja si myslím, že to je právo európskeho poslanca toto robiť, ale je e, skutočne pravda, že ste si zvykli nerešpektovať základné práva. Už vám nedám slovo, hovorí predsedníčka. Slovo dám pani Lebaj, aby sme si vypočuli odpovede na otázky Pani Lebaj, máte slovo. Ďakujem. Je veľmi ťažké podrobne odpovedať na všetky tieto otázky, ktoré boli dnes položené a ja sa pokúsim združiť základné otázky do skupín. Myslím si, že prvá z nich, ktorú položili mnohí, je to, čo sa deje, či máme iný režim pre kandidátske krajiny a členské krajiny v EÚ. Myslím si, že diskusia dnes ukázala, a diskusia v budúcnom týždni v plenárke, skutočno, že komisia opakovane od polovice minulého roka a potom v decembri keď už to bolo jasnejšie, že zákony sa spresňujú, komisia zasiahla a parlament tiež reagoval na tieto otázky. Komisia jasne povedala, že žiadna členská krajina nemôže e, porušovať zmluvy a chartu základných práv. A práca, ktorú teraz robí komisia, je v tomto smere. Čiže je to veľmi jasná odpoveď. Týka sa súčasných členov, ako aj kandidátov. Nájdete to vo vyhlásení, ktoré podpredsednička Redingová urobila v plenárke minulý rok v júni, kedy povedala, že samozrejme členské krajiny sú oprávnené meniť ústavu, príjmať novú ústavu, ale jasne povedal aj to, že táto ústava musí byť v súlade s európskymi zmluvami, právom, princípami a chartom základných práv. Čiže toto je duch, v ktorom pracujeme a ja nevidím žiadnu odlišnosť medzi tým, čo sa snaží urobiť parlament a komisia. Samozrejme, každá inštitúcia má svoju vlastnú úlohu. Komisia ako ochranca zmluv má osobitnú úlohu a môže konať jedine na základe veľmi silnej právnej analýzy. Tieto zákony boli implementované od 1. januára a ak sa nemýlim, sme teraz je 12. januára a komisia medzi tým už začala dokonca v decembri aktívne pracovať na všetkých týchto témach, ktoré sú veľmi komplexné. Nemôžeme pracovať na konceptoch ako veľká rodinná podoba. Musíme pracovať na právnom koncepte a zabezpečiť to, aby komisia príjmala rozhodnutia, ktoré sú nespochybniteľné z právneho hľadiska. Toto nie je čiste právna otázka, je to právna aj politická otázka. Čiže druhá otázka, ktorá sa opakovane vyskytla, právny základ, na ktorom sa buduje kontrola súladu maďarských zákonov s európskymi zákonmi. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pokiaľ ide o vek odchodu do dochodku sudo, sudcov, tak tu sa skúma súlad so smernicou 2070 EC, čo je vlastne nediskriminácia v zamestnaní pokiaľ ide o závislosť, e, alebo nezávislosť súdnictva, tu uh, skúmame kompatibilitu na základe článku 47 zmluvy. Samozrejme, tam je veľmi silné prepojenie s článkom 2 zmluvy. A pokiaľ ide o nezávislosť orgánu pre nezávislosť dát, tu pracujeme na základe súladu so smernicou o ochrane dát 1995. Takže toto je druhá skupina otázok, ktoré boli položené. Tretia skupina otázok sa týkala toho, čo očakávame od Maďarska. Komisia očakáva od Maďarska, ako aj od ostatných členských krajín, plný súlad s európskou legislatívou plnú, plný súlad s duchom a literou zmluv a chartou základných práv. A potom ešte otázka toho, čo komisia bude robiť na budúci týždeň. Nemôžem odpovedať, pretože komisia príjme rozhodnutie na základe analýzy a je právom komisie rozhodnúť akokoľvek v danom čase. Ale čo komisia robila až doteraz, bolo to, že tie silné obavy, a to povedal predseda Barroso, na základe právnej analýzy, ktorá bude poskytnutá v rekordnom čase na budúci týždeň 17. januára a tento, tento zákon sa implementuje od 1. januára, takže v rekordnom čase komisia príjme rozhodnutie a plne využije svoje právo ako ochrancu zmluv a ako viete, pán Mulder, je to jej úlohou zahájiť v prípade potreby postup pri porušení pravidel voči danej členskej krajine. Ale o tom rozhodne komisia na budúci týždeň. Thank you, Mrs. Ďakujem pekne, pani Labaj. Ďakujeme za vaše odpovede. No a za čas, ktorý ste nám venovali. Už máme 30-minútový časový sklus, takže e, tento bod programu ukončíme a prejdeme k poslednému bodu dnešného povedia. A to je viacnočný rámec pre agentúru EÚ pre základné práva na roky 2013 až 2017. No a no už počkáme teraz chvíľu, kým odídete. Thank you very much. ask uh, the colleagues to take their... Ja by som chcela požiadať kolegov, aby si posadali. No a no, chcela by som všetkých teda požiadať, aby všetci, ktorí sú ešte v miestnosti a chceli pokračovať, aby v diskusiách, aby tak robili mimo miestnosti, my musíme teraz pokračovať eh, v našom programe. No tak teda Either take your seats or leave the... Buď si sadnite, alebo opustíte miestnosť. Takže posledným bodom nášho programu je prezentácia návrhu komisie o rozhodnutí Rady na zriadenie viacročného rámca pre Európsku agentúru pre základné práva na rok 2013 a 2017. No, v súlade s článkom 5 nariadenia 168 zriadení Európskej agentúry pre základné práva tematické oblasti aktivita agentúry určuje, sa určujú v rámci 5-ročného viacročného plánca súčasný rámec vyprší na konci roku 2012. No a účelom tohto návrhu je zriadiť viacročný rámec pre túto agentúru na roky 2013 a 2017 v súlade s článkom 5 tohto nariadenia. No a keďže nemáme pre túto tému spravodajcu, tak eh, dám slovo komisie, aby nám detaľnejšie predstavila svoj návrh. No a samozrejme, ak by niekto chcel vystúpiť, tak eh, to bude možné potom. A potom prejdeme k tomuto bodu programu, keď budeme mať spravodajcu. No a slovo teraz dostáva komisia, aby nám povedali niečo detálnejšieho návrhu. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Už ste pripomenuli kontext, takže máte pred sebou návrh rozhodnutia rady na vytvorenie viacročného rámca, ktorý pokrie roky 2013 až 2017. Ako ste povedali, je to požiadavka nariadenia, ktorým sa vytvára agentúra, definovať viacročný rámec, ktorý určí tematické oblasti, v ktorých bude agentúra pracovať. Je to dôležité dobre pochopiť, že nejde o viacročný program, ale agentúru nezávislú, ktorá každý rok určuje svoj pracovný program. Tento ale musí byť určený v tematickom rámci a toto je cieľom nášho návrhu, ktorý je na stole definovať na roky 2013 až 2017 oblasti témy, v ktorých agentúra bude pracovať. Viacročný, súčasný viacročný rámec končí 31. decembra 2012 a teda je nevyhnutné, aby 1. januára 2013 agentúra mala viacročný rámec na ďalšie obdobie, ktorý bude operatívny. Aké prvky boli prijaté pre určenie tematických oblastí práce. Je tam viacero prvkov na základe nariadenia, ktoré platí pre agentúru. Prvý, agentúra musí pracovať v oblasti kompetencie únie a oblasti alebo témy sa musia nachádzať v kompetenčných oblastiach EÚ. Tematické oblasti musia odrkadľovať priority, ktoré sú určené úniou. Ďalší zásadný prvok. Témy musia byť určené berúc do úvahy finančné zdroje, disponibilné finančné zdroje. To je dôležitý prvok, pretože sme v kontexte hospodárskej disciplíny a úspora to si vyžaduje mm, primeranú definíciu tematických oblastí agentúra nemôže sa venovať všetkým oblastiam. Je tu cieľ zabezpečiť, aby sa sústredila vo svojej činnosti zberu údajov na otázky, ktoré sú kľúčové pre implementáciu politiky EÚ. Takže požiadavky branie do úvahy finančných zdrojom, zdrojov v kontexte hospodárskej disciplíny a úspor boli brané do úvahy a potom neduplikácia. Agentúra nesmie pracovať v oblastiach, ktoré sú pokryté inými agentúrami alebo inými orgánmi. Viete, že jedným zo základných, jednou zo základných úloh tejto agentúry je zber údajov. Sú iné agentúry, ktoré pracujú na tejto istej činnosti v iných oblastiach a komisia 2 na to, aby tematické oblasti brali do úvahy tento cieľ neduplikácie. Aké sú tieto tematické oblasti? Hm, videli ste ich v návrhu, nebudem ich čítať jednotlivo, ale tieto tematické oblasti pokrývajú spravodlivosť, obete kriminality, e, informačná spoločnosť, e, súkromný život a osobné údaje, integrácia Rómov, spolupráca v policajnej oblasti, justičná spolupráca, práva dieťaťa, nediskriminácia, imigrácia, integrácia, migrantov, e, boj proti xenofóbii, toto je požiadavka v nariadení, ktorá hovorí, že viacročný rámec musí vždy obsahovať témy týkajúce sa rasizmu a xenofóbie. Agentúra vždy musí pracovať v týchto oblastiach. Takže toto sú oblasti, ktoré boli určené po konzultáciách s eh, zaangažovanými stranami, občanskou spoločnosťou a snažili sme sa nájsť rovnováhu medzi tým, aby agentúra mohla pracovať v oblastiach, eh, ktoré sú prioritnými a brať do úvahy to, že sa činnosti agentúry nesmia, eh, nesmú rozptýliť vzhľadom na súčasný kontext. Agentúra nemôže pracovať na všetkých frontoch. Jeden z kľúčových bodov je kontinuita agentúry. Už viacero rokov agentúra rozvíja uznané know-how v oblasti zberu údajov v niektorých témach. Niektorými produk- niektoré produkty e, agentúry tu je známa štúdia MIDIS, teda to je dôležitá vec v oblasti boja proti homofóbii a viaceré správy, ktoré boli naozaj zásadné, čiže kontinuita v týchto témach, ktoré sú prioritami únie. Toto je dôvodom pre zachovanie veľkého počtu tém, ktoré existovali už v, v predošlých viacročných rámcoch. Zásadný prvok bol vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy. Veľká novinka v tomto viacročnom pláne je pokrytie toho, čo nazývame bývalý tretí pilier, čiže oblasť spolupráce v oblasti justície v trestných veciach a policajná spolupráca ide o oblasti, ktoré až doteraz neboli pokryté viacročným rámcom, pretože agentúra mohla pracovať iba v oblasti práva únie, ale pred Lisabonskou zmluvou tretí pilier nebol sú predmetom komunitárneho práva. Teraz, keď komunitárneho právo sa stalo právom únie a tretí pilier sa zrušil, agentúra môže pracovať aj v tejto oblasti. Jedinou prekážkou je to, že táto oblasť sa musí vyskytnúť vo viacročnom rámci a v tomto novom je, je to téma, ktorá sa nazýva spolupráca justície a policie. Posledný bod o právnom základe. Viacročný rámec vychádza z článku 352 zmluvy fungovania EÚ, teda to sa zdôvodňuje tým, že v protiklade s prvým viacročným rámcom, ktorý vychádzal z právneho základu nariadenia, ktorým sa vytvorila agentúra po rozhodnutí súdu, keď sa povedalo, že už nemôžeme využívať e, derivovaný základ, bolo potrebné využiť právny základ, ktorý sa použil na vytvorenie agentúry. To teda znamená článok 300 55, čo je teraz článok 355, čiže je potrebné schválenie Európskeho parlamentu a pre prvý rámec, pre prvý viacročný rámec to tak nebolo. Tam nebola takáto požiadavka schválenia. Takže viem, že je to poprvýkrát, kedy máme možnosť predstaviť tento návrh. Ako viete, Agentúra pre základné práva je zásadným nástrojom pre EÚ, aby sme mali spolahlivé dáta porovnateľné v, o situáciách, kedy tieto práva eh, ako tieto práva sú realizované v realite, čiže je to oblasť činnosti, v ktorej bude táto agentúra pracovať a Komisia je veľmi spokojná, že môže s vami spolupracovať v rokovaniach o tomto návrhu. Ďakujem, pani predsednička. Thank you. Ďakujem pekne. Dva kolegovia by radi niečo povedali. No a ako prvý dostal slovo pán Mišel. No. Keď sa predložil návrh na zmenu viacročného programu 2007 až 2012. Právna služba Európskeho parlamentu povedala, vy ste to povedali, pán predstaviteľ komisie, že aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti na justičnú spoluprácu v trestných veciach a na policajnú spoluprácu, bolo potrebné zmeniť a doplniť ustanovenia nariadenia o vytvorení e, tejto agentúry, pretože táto situácia mohla spôsobiť problém. Vždy, keď sa chcel zmeniť alebo o, urobiť nový takýto program. Ďalší dôležitý prvok by som chcela spomenúť, že agentúra sa nemôže vyjadrovať k situáciám v členskom štáte, musí sa vyjadriť prierezovo to sa mi zdá naozaj neuveriteľné, že táto agentúra nemôže byť použitá v prípade napríklad Maďarska. Preto by sme mali uvažovať o zmene nariadenia o vytvorení agentúry, aby sme mali konečne nejakú agentúru, ktorá bude nezávislá, autonómna, s rozsahom pôsobnosti a širokými právomocami, teda užitočná pre EÚ v prípade porušovania napríklad článku zmluvy, článku 7 zmluvy. Táto zmena by bola naozaj zásadná, pretože agentúra, ak nemôže sa zaoberať členským štátom, tak potom je zbytočná. Nežiadame od nej štatistiky, je dôležité mať tematický prierezový pohľad – a oveľa lepšie by bola, keby bola konkrétna a mala reálnu e, právomoc skúpania situácie vrátane tej členských krajín. Thank you, Mr. Michel. Ďakujem pekne, mám Michel. Pani Intveld. Ďakujem pekne, predsednička. Je zaujímavé, že polovica všetkých poslancov, ktorí tu sú, sa zúčastní rozpravy. No, je skutočnou hambou, že je v nás tu tak málo zohľadom mm, na dnešnú diskusiu by som chcela ešte povedať a, a vážim si ten spôsob, ako ste, ako ste predsedali, nesúhlasím plne s mojim kolegom pánom Mišelom, no ale je to hamba, pretože diskusia, ktorú sme dnes viedli, a rovnako diskusia, ktorá bola o diskriminácii Rómov, homosexuálov a tak ďalej, tak agentúra pre ľudské práva by, a základné práva by mala byť v centre diskusí. No a to si zaslúži lepšiu debatu, kde by sme hovorili o mandáte, o rámci, ale tiež o spôsobe, ako funguje, pretože rada by som povedala, že keď sme oficiálne v mene Európskeho parlamentu požiadali Európsku agentúru, aby minulý rok vydala výročnú správu o slobode médií vo všetkých štátoch, tak e, agentúra jednoducho zamietla. Najskôr povedali, že nemajú právomoci, nie je to v našom mandáte, no a okrem toho my ani nemáme prostriedky. To by malo byť irrelevantné, keď nemáte mandát. Takže to je jasný, jasné zamietnutie. No a tak ako pán Mišel, ja by som chcela, aby agentúra pre základné práva bola e, skutočným dozorcom dodržiavania ľudských práv a dúfam, že táto diskusia nám pomôže zmeniť agentúru na toho dozorcu. Ďakujem pekne, Sofie. Ak nechce vystúpiť nikto iný, tak eh, dám slovo ešte komisii. Nech sa vám páči. Áno, ďakujem pani predsedníčke. Ja by som len chcel objasniť to, čo tu odznelo a je to relatívne dôležité. Musíme rozlišovať rozpravu o tomto návrhu to je ramec, ktorý stanovuje tematické oblasti a inými otázkami, teda inou otázkou, ktorou je určitá vízia tejto agentúry, ktorú majú poslanci, či má mať viac úloh, či má mať viac kompetencií a takže. Teda. Tento návrh tu, jeho cieľom nie je definícia úloh, kompetencií tejto agentúry. Toto je súčasťou tej základnej úpravy je tu vyhodnocovací proces agentúry, ktorý prebieha. Pardon, začne tento rok. Toto hodnotenie začne štúdiou realizovanou nezávislým subjektom, ktorý si vyberie agentúra v určitom konaní. A tento orgán, teda tento subjekt vyhodnotí agentúru túto štúdiu, potom správna rada tej agentúry preskúma a toto je znova orgán, ktorý je nezávislý, nezreprezentuje členské štáty a oni potom pôjdu s odporúčaniami začiatkom roku 2013 zrejme. Tieto budú smerované rade, komisii, parlamentu, teda odporúčania, ako zlepšiť agentúru, čo zmeniť a tak ďalej. A potom bude na mieste rozpráva o kompetenciách, o právomociach, či je potrebné ich pozmeniť, prispôsobiť a tak ďalej. To, s čím máme dočinenia tu teraz, tam o to nejde. Tam toto nie je cieľom. Cieľom je stanoviť rámec a 1. január 2013, tedy už budeme mať tento rámec, ktorý stanovuje tematické oblasti Takže cieľom tohto rámca, a to aj tá úprava predpokladá, cieľom je iba stanoviť tematické oblasti a nie meniť vytvorený systém agentúry. Pani Dal to veľmi dobre vie, že debata o vízii je komplikovaná, dôležitá. Hovorilo sa o tom a práve preto, keď sme pripravili to nariadenie, na základe ktorého vznikla agentúra. V tej úprave sme zakomponovali aj systém hodnotení, vyhodnocovania. No a prvá správa e, z tohto vyhodnocovania by mala vzniknúť začiatkom roku 2013. Aby sme vedeli, ako agentúra fungovala a čo sa dá urobiť, aby si to fungovanie zlepšilo. Ale chcel som len objasniť, že teraz Ide o návrh, ktorý sa týka čohosi iného. Ďakujem. Uh, and, uh... No ja som si istá, že na budúce so správodajcami, teňovými správodajcami, ktorí budú známi, tak diskusia bude o tejto otázke trochu živšia. No tým sme vyčerpali všetky body nášho programu. Takže ja vám len oznámim dátum následujúceho zasadnutia 23. januára. Budeme mať eh, zasadnutie, kde si zvolíme nové predsedníctvo. No a ďalšie eh, bežné zasadnutie výboru LIBE sa uskutoční 25. a 26. januára. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. A ešte raz ďakujem.